Dobrý deň, kolegyne, kolegovia, už máme 10 minút meškanie. Čakal som, že sa nám ešte sála naplní, ale my sme te- teraz zrejme e, najmenší výbor v Európskom parlamente a dostali sme žiaľ najväčšiu sálu, takže to asi vyzerá iba tak prázdne. Vítam vás tu. Dnes do poludnia sme už mali workshop k zmluvnému právu. Bol veľmi zaujímavý. Všetci, čo sa účastnili, ho považovali za veľmi úspešný. Pri obede som teda sa stretol s veľmi dobrým feedbackom. 26 kolegov a kolegyň z 13 národných parlamentov tu boli. Bol to taký určitý experiment. My sme to urobili prvýkrát v našom výbore a tento dialog s kolegami z národných parlamentov sa naozaj vyplatil. Poďme teraz ale k bodom 1, 2, 3. Bod číslo 1, prijatie programu. Má prosím niekto niečo k programu? Z vašej strany nie, takže je program schválený. Bod 2, oznámenia. Mám dve oznámenia. Poprvé Budeme mať vypočutie na tému ako zjednodušiť život európskym rodinám a občanom. To bude 30. novembra od 9.30 do 18.30. Bude to v tejto budove. A budeme mať osobitnú schôdzu 22. novembra v Štrásburgu, lebo možno bude potreba odhlasovať správu Sajer. Tak to vyzerá momentálne, lebo s radou možno nedospejeme k dohode, tak aby sa to dalo ešte v novembri celé, celé uzavrieť. Takže toľko z mojej strany k bodu 2. Teraz Trojka, schválenie zápisníc. Ide o zápisnicu z 18.10.2010. Má nikto nejaké námietky? Nikto sa nehlási, takže aj táto je schválená. Bod programu 4, mini vypočutie na tému hodnotení vplyvov. My sme dali vypracovať posudok. Máme tu dvoch odborníkov, ktorí nám odprezentujú svoju prácu. Pani Mariel Jušlin a pán Pavel Janovský z Matrix Insight. Toto je inštitút, ktorý sme tým poverili. Kolegyňa Nibler by nás mohla stručne uviezť do problematiky a potom dáme rovno slovo odborníkom. Takže Angelika, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia, vážení hostia. My pripravujeme stanovisko iniciatívnej správe. Ide o zlepšenie hodnotení vplyvov, pokiaľ ide o aktivity komisie a pokiaľ ide o otázku, do akej miery sa môžeme my Môžeme my využívať tento nástroj. Ja som predložila mm, pracovný dokument s viacerými otázkami. Už sme o tom hovorili naozaj veľa na rôznych fórach, aj v skupinách, aj tu. Výbor vyslal delegáciu do Washingtonu. Tam sme zisťovali, ako sa v USA robia hodnotenia vplyvov. Zaobrali sme sa otázkou, ako to robí vláda a kongres. Tí nám vravili o tom, aký vplyv na ich každodennú prácu majú takéto hodnotenia členovia kongresu. Musím povedať, že to bolo naozaj veľmi zaujímavé, poučné. Pokiaľ ide o vládu, tam sa týmto hodnoteniam pripisuje veľká hodnota, robia sa konzultácie s internými, externými odborníkmi, pripomienkovanie, veľká transparentnosť. Pokiaľ ide o zlepšovanie postupov v komisii, tak sa môžeme z amerického prípadu príkladu poučiť. Pokiaľ ide o kongres, no už ako to povedať, tam to bolo také trošku menej optimistické, tam zohrávajú hodnotenia vplyvov veľa menšiu úlohu pri politickej práci, než sme si to my predstavovali. Takže pokiaľ ide o tú štruktúru, pokiaľ ide o tie postupy, Eh, tak parlament sa môže menej poučiť od kongresu. Pokiaľ ide o výsledky tej štúdie, toto je štúdia, ktorú sme my zadali na tému hodnotenie vplyvov. Zaoberáme sa otázkou, ako sa tieto hodnotenia robia v členských štátoch. Bol by to taký pekný záver vstupy z rôznych strán a ja potom ešte do konca roka pripravím iniciatívnu správu, tak aby sme začiatkom budúceho roka mohli začať rokovať a do leta by mohla byť prijatá správa, kde vyjadríme naše stanovisko parlamentu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže dávam slovo odborníkom. Neviem, kto z vás začne. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Mariel Julin je moje meno. Zastupujem Matrix Insight. Je to konzultačná spoločnosť so sídlom v Spojenom kráľovstve. Spolupracovali sme s vami, s komisiou a ďalšími inštitúciami na túto tému a dnes je tu príležitosť podeliť sa s vami o predbežné výsledky štúdie, ktorú realizujeme. Pre vás ide o komparatívnu štúdiu, pokiaľ ide o postupy hodnotení vplyvov v členských štátoch Európskej únie. Pavol Janovský potom bude pokračovať, poinformuje vás o našich zisteniach a potom samozrejme budeme reagovať na vaše otázky v rámci debaty. Ďakujem, Mariel. Stručne na úvod k štúdii, aké ciele sú tu už sme teraz spomenuli, že sú to predbežné výsledky a teda tešíme sa na debatu, ktorá nám napomôže v tých neskorších fázach štúdie. Takže tešíme sa na input z vašej strany. Naša štúdia je teda komparatívnou štúdiou o hodnoteniach vplyvov v členských štátoch EÚ. Zadávateľom je Európsky parlament. This is, uh that can then feed into discussion concerning the regulatory impact. Takže chceme zistiť, ako sa to robí v členských štátoch a ako by sa to dalo uplatňovať na úrovni európskej. Začali sme v oktobri, v januári by sme to mali uzavrieť, takže sme naozaj vo veľmi hranej fáze, ide o predbežné zistenia. Dúfame, že teda takto naštartujeme nejakú debatu, poviem vám, kam smerujeme v našej štúdii a tak ďalej. Pokiaľ ide o našu metodiku, komisia vychádza z dokumentov a z interviu, interviu s jednotlivcami, ktorí sú súčasťou procesu tohto posudzovania vplyvov. Sú to e, zamestnanci verejnej správy v členských štátoch, zamestnanci komisie. Takže používame prístup prípadových štúdií. Vybrali sme teda členské štáty. Vychádzame z troch hlavných kritérií. Geografické pokrytie EÚ, prvý faktor, potom pokrytie starých a nových členských štátov, keď tieto štúdie sa začali realizovať na národnej úrovni. Pokiaľ ide o tu, tie motívy, z ktorých vychádzajú hodnotenia dopadov, ide o agendu lepšej legislatívy na úrovni ako EÚ, tak aj členských štátov. Dôležitú úlohu zohráva Európska únia, jej inštitúcie, ale organizácie ako napríklad OECD. Táto veľmi tlačí na lepšiu legislatívu v Európe a aj mimo nej. V tomto kontexte sú trošku rozdiely medzi členskými štátmi v tej konkrétnej motivácii na realizáciu hodnotení vplyvov. Zistili sme, že členské štáty zdôrazňujú odlišné faktory hospodárske, um, životnoprostredné, administratívne a tak ďalej. Takže znižovanie nákladov podnikov, znižovanie byrokratívneho bremena je v niektorých štátoch dôležitejšie, v iných eh, prípadoch ide o sociálne dopady, environmentálne dopady, teda nejde iba o náklady pre firmy. Hodnotenie vplyvov sa sústreďuje na viacero prvkov samozrejme, ale vždy nejaký ten prvok je prevažujúci v tom ktorom členskom štáte. Takže je tu určitý rozdiel medzi dereguláciou a lepšou reguláciou. To sú dva také koncepty. V niektorých prípadoch je tu snaha neprichádzate s novou legislatívou, to je prípad deregulácie. Pokiaľ ide o zlepšovanie regulácie, tak tam ide o snahu nájsť lepšie alternatívy, efektívnejšie alternatívy. Takže tie dôrazy v členských štátoch sú odlišné. Niektoré sa koncentrujú skôr na dereguláciu, iné skôr na lepšiu reguláciu. Dánsko alebo Veľká Británia sú veľmi dobré príklady. Náklady pre podniky sú tam veľmi dôležitým faktorom. Samozrejme, že sa aj iné vplyvy zohľadňujú, ale náklady pre podniky sú tým najdôležitejším faktorom. Toto platí samozrejme aj v iných členských štátoch, napríklad vo Francúzsku. a na európskej úrovni je situácia podobná. Takže sú tu rôzne motivácie, z ktorých vychádza hodnotenie vplyvu a od toho sa potom odvíja aj tá metodika, ktorá sa využíva v jednotlivých členských štátoch. Takže napríklad v prípade tých usmernení, ktoré tam platia, sa môžu klásť odlišné dôrazy, náklady versus prínosy, kvantitatívna versus kvalitatívna analýza, sociálne, zdravotné, e, environmentálne dopady a tak ďalej. Všimli sme si jednu veľmi zaujímavú vec a to, že je tu taká tendencia smerom k tým kvalitatívnejším metodám posun k hodnoteniu prínosov vo väčšej miere než v minulosti. Platí to na úrovni EÚ, ale aj na úrovni členských štátov, napríklad Dánsko. Nasleduje tento trend väčšieho dôrazu na prínosy a kvalitatívne metódy. Druhý taký súbor zistení, tam ide o kontrolu, hodnotení dopadov. Myslím, že o to nám ide na tomto vypočutí do veľkej miery. My sme teda zozbierali údaje a vychádzajúce z nich vidíme dva typy kontroly. Prvé je kontrola kvality, hodnotení vplyvov metódy, ktoré sa používajú, sa hodnotia, či tam ide o logickú argumentáciu, či je to jasné, pochopiteľné, či tie závery naozaj vychádzajú z predložených dokladov. A tá druhá forma kontroly to je skôr formálna, procedurálna kontrola, právna kontrola, aké kroky boli prijaté, či všetko išlo podľa pravidiel, či prebehlo pripomienkovanie a tak ďalej typ kontroly súvisí so správou toho systému hodnotenia vplyvu. Tá prvá metodika kontroly, ktorú som spomínal, ktorá sa orientuje na kvalitu, vychádza z toho, že Uh, Takže technické jednotky um, môžu mať odlišný, odlišné zameranie, pokiaľ ide o metodiku. Myslíme si, že tá druhá forma kontroly tiež zohráva podstatnú úlohu. Uh, Keď sa pozrieme na to, ako to funguje v členských štátoch aj na európskej úrovni, vidíme tri také hlavné typy štruktúr, vychádzajúc z toho, či systém je centralizovaný alebo naopak decentralizovaný a či tie orgány či sa zaujímajú o kvalitu týchto hodnotení vplyvov decentralizovaná kontrola. Tam tie orgány tú kontrolu pre ne zohráva centrálnu úlohu. Máme tu Impact Assessment Board, spadajúcu pod e, Európsku komisiu. Tá má za úlohu kontrolu hodnotení vplyvov. Vo Veľkej Británii existuje úrad, ktorý sa nazýva Regulatory Policy Committee. Toto je orgán, ktorého hlavnou úlohou je kontrola návrhov a hodnotení vplyvov. A toto je veľmi podobná štruktúra ako v prípade európskej úrovne. Ďalšie príklady centralizovanej kontroly, ktorá sa nesústredí na túto kontrolu napríklad e, vo Veľkej Británii Better Regulation Executive. Jednou z úloh tohto orgánu je posudzovať hodnotenia vplyvov, ale nie je to jediná úloha, ktorú vykonáva. V Nemecku existuje Nationaler Normen Kontrolrát. Tam znova ide o úrad, ktorý má viacero funkcií. Kontrola hodnotení vplyvov nie je jeho jedinou úlohou. Pre nich je dôraz na tie náklady pre podniky a na znižovanie administratívnej záťaže. V prípade niektorých štátov ide o ministerstvo, ktoré zohráva koordinačnú úlohu a kontroluje kvalitu. Tá, príkladom takéhoto prístupu je napríklad ministerstvo financí v Dánsku. Toto koordinuje a podiela sa na kontrole kvality. Ďalšie príklady Toto sú často úrady spadajúce pod kanceláriu premiéra. V Taliansku napríklad takýto úrad je súčasťou kabinetu, hlavného kabinetu. Tí sa zameriavajú na procedurálne hľadisko. V Polsku je to podobné. Tiež to spadá pod kanceláriu premiéra, pod úrad vlády. A potom v Nemecku to spadá tiež pod úrad kancelára a má to formálnu úlohu kontroly. A potom decentralizované prístupy, tam nie je žiadna nejaká centrálna, tam nie je nejaký, nejaký centrálny úrad. Príkladom môžu byť Európska komisia, jednotlivé generálne riaditeľstva, majú jednotky, ktoré hodnotia kvalitu hodnotení vplyvov. Podobný prípad to, je, to sú jednotky oddelenia pre lepšiu reguláciu vo Veľkej Británii v jednotlivých, eh, na jednotlivých rezortoch vlády. Potom je tu ešte aj externá forma kontroly, Týka sa hlavne konzultácií, Z údajov, ktoré máme k dispozícii, vyplýva, že konzultácia je určitou formou kontroly. Konzultácia zo strany vlády, napríklad v Nemecku sa to deje medzi ministerstvami, ale potom je tu ešte konzultácia s verejnosťou a s ďalšími aktérmi. Takýto typ kontroly nemusí nevyhnutne byť najvhodnejším, pokiaľ ide o kontrolu kvality postupov, hodnotení vplyvov, ale môže byť dobrým spôsobom, ako preukázať, že to hodnotenie vplyvu prebehlo náležite, že boli konzultovaní náležití aktéry a tak ďalej. Takže tá účinnosť takéhoto typu kontroly je preukázaná. Tie jednotlivé typy Kontroly iste nie sú exkluzívne. V členských štátoch často dochádza ku kombinácii centralizovaných, centralizovaných typov kontroly a interných a externých typov, takže môžeme hovoriť o šírke, respektíve o hĺbke kontroly, ktorá sa realizuje v jednotlivých členských štátoch. Znova Veľká Británia a Európska únia sú, zdrojo, sú príkladmi takéto kombinácie rôznych typov kontroly. A teraz k tým predbežným záverom. Pokiaľ ide o kontrolu ako takú, hovorím, ešte raz opakujem, sú to predbežné výsledky, ale dospeli sme k záveru, že nezávislosť kontroly od autora hodnotenia vplyvov že takáto nezávislosť je mimoriadne dôležitá, to je evidentné, ale aj iné veci sa kontrolujú, nielen táto nezávislosť. Kontrola môže prebiehať na viacerých úrovniach, toto je veľmi dôležité. Decentralizovaná úroveň, tam môžu byť naozaj technické expertné úrady, ktoré nemusia byť nezávislé, ale môžu poskytovať náležitú podporu autorom hodnotenia vplyvov potom forma tej kontroly. Takže je dôležité, aby sme si uvedomili, že tá kontrola môže prebiehať na rôznych úrovniach, centralizovanej, centralizovanej forme. A na záver, v prípade hodnotení hodnotení vplyvov. Ak sa to realizuje prostredníctvom jedného jediného úradu, môže ísť o posudzovanie napríklad politickej realizovateľnosti skôr než o posudzovanie kvality že tá legislatíva, ktorá z toho môže vyplývať, môže byť lepšia alebo horšia. Cieľom kontroly samozrejme je zabezpečiť zlepšenie regulatórneho rámca. Až také všeobecnejšie závery. Už som hovoril, že tie dôvody, prečo sa robia hodnotenia vplyvov, môžu byť odlišné a z toho vyplýva aj zameranie sa na odlišné metódy čoho vyplývajú odlišné hodnotenia vplyvov. Takže náklady, respektíve administratívne zaťaženie, to môže znamenať, že sociálne dopady sa neriešia až v takej miere. Pokiaľ ide o rozdiely medzi EÚ a členskými štátmi, je tam veľký rozdiel. Impact Assessment Board je jedinečnou štruktúrou v porovnaní s tým, čo funguje na úrovni členských štátov. V zameraní je tiež trošku rozdiel, pokiaľ ide teda o tie náklady, respektíve prínosy, pokiaľ ide tie kvantitatívne, tie kvalitatívne ukazovatele. Je tu rozdiel medzi teóriou a praxou. Takže máme tu rôzne štruktúry v členských štátoch. Áno, sú tu určité usmernenia, ktoré platia, ale to, ako sa vykonávajú hodnotenia vplyvov v praxi, sa od toho často líši. Takže teoreticky ten systém má vyzerať nejako, v praxi vyzerá inak. Niektoré tie systémy vznikli už v 80. rokoch, oficiálne, ale v praxi sa veľmi nepoužívali. To platí pre viacero členských štátov EÚ. Až teraz najnovšie vidíme taký väčší tlak na skutočné využívanie, efektívne využívanie tohto inštitútu, tejto možnosti. A teraz tá hlavná otázka, tá vôbec nie je jednoduchá, ale pokúsime sa na ňu nájsť odpoveď. Teda aké vplyvy majú hodnotenia vplyvov na skutočnú politiku? Či zlepšujú regulačné rámce, či zlepšujú rozhodovací proces, či ho zjednodušujú. Áno, sú tu kvalitné hodnotenia vplyvov, ktoré boli realizované, ale bohužiaľ neboli pretavené do konkrétnych eh, regulatórnych aktov a toto sme zistili ako na úrovni EÚ, tak aj na úrovni členských štátov. To je, myslím, všetko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť. Veľmi pekne ďakujeme. Máte prosím nejaké otázky, vážení kolegovia, vážené kolegyne? Z mojej strany by som chcel položiť následovnú otázku. A síce že eh, v podstate eh, sa robili isté ehm, šetrenia zo strany eh, súdneho dvora kontroly. A samozrejme, že táto štúdia by mohla mať patričnú váhu, a pretože existuje celý rad rôznych záverov, ktoré by pravdepodobne vám mohli pomôcť v tomto prípade. Poznáte Eh, tento materiál, takže zo strany komisie eh, sa prihlásil o slovo pán Michael Gremier. Takže najprv komisia, potom Erika. Nech sa páči. Komisia. Volám sa pán Kremier, eh, som vlastne šéfom oddelenia pre lepšiu legislatívu. Veľmi stručne by som v podstate chcel povedať pár Eh, slov eh, k, tomuto, k tejto lepšej legislatíve a niekoľko poznámok eh, k tej správe Európskeho súdneho dvora. O tom ste práve hovorili. Komisia 8. oktobra predložila oznámenie k inteligentnému, k inteligentnej legislatíve, Takže v podstate tam ide o e, lepšie regulovanie istých záležitostí. A samozrejme, že komisia sa na jednej strane opierala o e, množstvo rôznych konzultácií s rôznymi záujmovými skupinami. Na druhej strane sa spoliehala samozrejme na rôzne správy a aj na výsledky Európskeho súdneho dvora v nadväznosti na audit a na hodnotenie dopadu v, e, práva v Európskej únie. Nie. V nadväznosti na toto oznámenie tam boli tri veľmi dôležité veci sformulované. V prvom rade tam ide o to, že takéto inteligentné regulovanie sa vlastne um, musí uh, sústreďovať na celkové uh, uh záležitosti. Ide tam o spoločnú zodpovednosť všetkých inštitúcií členských štátov, a samozrejme, že aj patričných e, skupín. A po tretie tam ide o aktívne zapojenie patričných aktérov. To je centrálne dôležité v nadväznosti na e, veľmi um, úspešné um, zavedenie takejto lepšej regulácie. Takže dovolte mi, aby som povedal niekoľko slov vlastne k tomuto inteligentnejšiemu regulovaniu, pokiaľ ide o celý takýto cyklus. Samozrejme, že východiskom je to, že tam ide o isté zhodnotenia zo strany komisie. Európsky súdny dvor skonštatoval, že tento systém je efektívny, že v každodenn legislatívnej praxi je veľmi ehm, plodné a samozrejme že takýto rozsiahly audit e, sa robil, pokiaľ išlo o hodnotenie tohto systému pre vaše informácie. Európsky súdny dvor vlastne e, sa pozrel na vyše 110 rôznych e, takýchto hodnotení panu a robilo i potom 200 rozhovorov s rôznymi expertmi a dospel Európsky súdny dvor k tomu výsledku, že takýto e, systém, ktorý presadzuje Európska komisia, že ten pomáha vlastne k lepším návrhom a samozrejme, že tam ide o konkrétne návrhy, pokiaľ ide o legislatívu, ide tam o efektivitu tohto systému a zistilo sa, že je efektívny. Na základe um, týchto poznámok Európskeho súdneho dvora uh, sa jasne uh, ho staviame za uh, um, takéto hodnotenie o, o dopadu, pretože to už v podstate aj naši poradcovia celkom jasne povedali, a na tomto pozadí v podstate uh, komisia v svojom oznámení veľmi jasne konštatovala, že by sa malo na týchto výsledkoch ďalej budovať a že tento cyklus by sa potom mal ďalej završiť. Veľmi dôležité je, že tu nejde len o hodnotenie ex ante, ale v podstate aj v čase, keď sa príjmajú isté návrhy, v podstate je potrebné sa zamerať na to, že do akej miery sú vlastne účinné, efektívne, aby sme mali vlastne jasnú um, bázu, jasné No, základňu v nadväznosti na to, že sa budú e, šetriť isté náklady, že to bude efektívnejšie, e, že to bude naozaj e, ďaleko vhodnejšie. Centrálnou výpovedou v podstate je to, že vlastne tam ide o tzv. prístup manažerský, že efektívne, permanentne je potrebné vlastne tento systém kontrolovať Systematicky je potrebné robiť e, ex post, e, či následné hodnotenia a samozrejme, že e, toto by malo byť vlastne aj úlohou patričných programov a toto hodnotenie sa musí robiť vo veľmi úzkej spolupráci s členskými štátmi, pretože členské štáty samozrejme takisto môžu vlastne konštatovať, že aké sú relevantné výsledky e, elementárnym prvkom je tzv. fitness check, čiže kontrola proste vhodnosti alebo v... To znamená, že tu ide nielen o tú účinnosť, ale vlastne ide o celý um, rad rôznych takýchto um, právnych eh, nariadení, že či v podstate sú efektívne, či sú konzistentné, či tam nie sú nejaké medzery a tak ďalej. A toto je možné vlastne eh, skonštatovať len po patričných, dôsledných a rozsiahlých takýchto hodnoteniach. A samozrejme okrem toho tento cyklus sa snaží aj o to, aby sa implementácia zlepšila, presadzovanie e, týchto právnych noriem a práve z toho dôvodu vlastne sme vypracovali toto oznámenie. Druhý aspekt tohto oznámenia sa vlastne zameriava na spoločnú zodpovednosť všetkých inštitúcií. Komisia je toho názoru, že tu existujú isté možnosti docieliť konkrétne e, čiastkové ciele a aj v tejto oblasti v podstate Európsky súdny dvor vlastne prišiel s veľmi konkrétnymi návrhmi. Ide v podstate o to, že je to potrebné prediskutovať s patričnými um, výbormi um, parlamentu, aby to naozaj vlastne viedlo k ďaleko uh, väčšej zodpovednosti a k lepšej regulácii. A potom tam je ešte samozrejme celý rad rôznych iných návrhov ktoré e, boli predložené, to by sa dalo samozrejme posilniť, e, pretože aj samotné členské štáty samozrejme chcú spraviť takéto hodnotenie v nadväznosti na um, tieto výsledky, čo to znamená vlastne všetko pre implementáciu, čo to znamená pre patričné um, členské štáty, ktoré do tohto vstupujú a chceme sa samozrejme um, zamerať na posilnenie takých tejto výmeny informácií. Ďalším bodom je um, vlastne účasť týchto um, záujmových skupín, pretože v tomto prípade komisia skutočne predložila taký návrh, že v budúcnosti takéto konzultácie uh, komisie by nemali trvať 8 týždňov, ale 12 týždňov aby sme mali 12 týždňov naozaj proste k dispozícii k tomu, aby sa všetky takéto zaujímavé skupiny mohli zúčastňovať na tomto konzultačnom e, procese. To je mimoriadne dôležité, aby sme si vypočuli všetky v podstate návrhy, všetky názory na jednotlivé návrhy a z toho dôvodu by som chcel povedať veľmi jasne, že komisia, pokiaľ ide o rámcovú líniu na, do roku 2012, tam hovoríme v podstate o tom, že je potrebné sa zamerať na ciele a zhodnotiť možné rôzne riešenia. To znamená, že tam by malo ísť naozaj opatričné nasadenie sa v tomto v tejto etape e, konzultácií a zaujatie e, istého stanoviska k istým problémom pretože chceme v podstate, aby to nebolo až v tej neskoršej etape, aby sme neprehliadli nejaký veľmi dôležitý aspekt a práve z toho vlastne komisia v svojom pracovnom programe na rok 2010 celkom jasne povedala, že chce zverejňovať e, túto cestnú mapu a tieto plány a svoju prácu a nájdete samozrejme. Všetko toto aj nájdete v tom dokumente, že akým spôsobom v podstate počas ďalších 12, 18, 24 mesiacov si komisia túto prácu predstavuje. Môžete sa k tomu samozrejme vyjadriť, môžete povedať, aké sú vaše skúsenosti, môžete sa uh, predložiť vaše názory, pretože toto sú konkrétne uh, opatrenia v nadväznosti na tie e, konkrétne skupiny, ktoré do tohto vstupujú. Toľko zatiaľ z mojej strany pani Erika Nidler a potom e, náš kolega. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predseda. Veľmi pekne ďakujem e, nášmu referentovi. Ďakujem aj, za, aj komisii za tieto stručné informácie. Dve otázky z mojej strany. Prvá otázka sa týka pracovnej metódy, pretože vy ste v podstate hovorili o hodnotení dopadu v jednotlivých členských štátoch, analizujete to a v prvom v prvej e, časti ste konštatovali, že e, tieto veci sú veľmi rôzne. Rôzne v rôznych členských štátoch, rôzna je kontrola a tak ďalej. Na konci tejto štúdie chcete robiť isté hodnotenie a preto sa chcem opýtať, na základe akých kritérií v podstate budete to, to hodnotenie robiť. To znamená, že aký je váš leitmotív a hlavný motív, čím ste hlavne motivovaní, čo budete hodnotiť, aké sú kritéria. Ide tam o tému nezávislosti, transparentnosti, pokiaľ ide o rozhodovací proces, alebo menej byrokracie, čo v podstate beriete um, ako tie kritériá, na základe ktorých to hodnotíte, hodnotiace kritériá a potom samozrejme e, výsledky takýchto štúdií v nadväznosti na um, hodnotenie dopadu na, a na legislatívu. Chcela by som vás v tomto podporiť, ale myslím si, že by ste mali vlastne zajsť trošku aj ďalej, pretože na, pre našich zákonodarcov nie je veľmi dôležité to, e, čo vlastne um, bude výsledkom uh, takejto, um, takéhoto hodnotenia, ale každopádne si musíme stanoviť istý cieľ. A pri takejto kontrole v podstate, aké sú ciele, ktoré ste si predsavzali a či sa to dá v podstate aj v praxi dosiahnuť. E, takže e, prirodzene, pokiaľ ide o našu legislatívu, to musíme v podstate e, porovnovať aj s tým, čo sa v praxi potom ex post ukáže. A potom môžem s vami súhlasiť, pretože naozaj je v podstate brať, potrebné brať do úvahy isté výsledky. Nestačí v podstate si len položiť otázku, že čo vlastne vzýšlo z takéhoto hodnotenia dopadu, pretože to by sme nechceli, eh, aby sme sa obmedzovali len na toto, pretože politici v podstate musia byť pripravení aj na to, že príjmu isté fakty z takýchto štúdí v nadväznosti na hodnotenie dopadu, ale čo sa potom samozrejme bude ďalej diať. Každý sa samozrejme bude snažiť obhajovať si svoju eh, slobodu, ale dôležité je, aby tam bola nejaká politická vôľa a či sa toto dá potom v praxi vlastne presadzovať a keď budeme naozaj rozhodovať o nejakej novej legislatíve, či skutočne v podstate sa bude dať povedať, že v Európe je toto naozaj efektívne, pretože ten, to hodnotenie dopadu to nám pravdepodobne v podstate pomôže aj v tej, aj inej oblasti, ale samozrejme, že politicky je to potrebné podporiť. Takže ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa Vixlav. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ja by som takisto chcela v podstate pokračovať v tej istej línii, v akej kráčali predchádzajúci rečníci, pretože prirodzene, že tu ide o politickú vôľu na všetkých politických úrovniach, aby sme mohli zabezpečiť, že skutočne ide o nezávislé a objektívne hodnotenie dopadu. Myslím si, že toto by sme všetci odsúhlasili, ale samozrejme, že takéto hodnotenia dopadu uh, Eh, by sme mali byť potom schopní eh, používať ďaleko širším spôsobom. Nepoužívať ich len na to, aby sme dokázali to, že to, čo komisia chce eh, zrealizovať, že je zrealizovateľné, ale tieto hodnotenia by sa mali trošku hĺbšie zamerať na patričné otázky a bolo by, ak mám byť úprimná, bolo by veľmi dobre, keby takýto inštitút, respektíve takýto uh, takéto centrum um, zdrojov, aby bol patrične organizovaný, ale aby podliehal aj parlamentnej kontrole takým spôsobom, ako napríklad je to robené v mojej krajine, v Švedsku. My máme samozrejme takýto inštitút hodnotenia dopadu, ale tento inštitút podlieha kontrole parlamentu. To znamená, že ak chceme naozaj vykonávať svoju politickú prácu, ak chceme naozaj manifestovať našu politickú vôľu, ak chceme vypracovať takéto hodnotenie dopadu ešte v, tom, v tej rannej etape politického procesu, tak by to bolo asi veľmi rozumné. Takže moja otázka adresovaná expertom. Ako sa na to vypozeráte? Európsky parlament, pokiaľ ide o tie zdroje, ktoré naozaj už máme rezervované, tak povediac, sekretariát, výbory, knižnica, externí experti a tak ďalej. To sú samozrejme všetko veci, ktoré sú istým spôsobom súčasťou tohto všetkého. Mal by Európsky parlament vlastne um, budovať nejaké zdroje, aby sme my v tomto parlamente naozaj mohli vlastne posilniť ten svoj politický dopad a aby sme sa naozaj mohli pozerať veľmi detálne na tie otázky, ktoré e, považujeme za vhodné na to, aby sa na nich pracovalo. A komisia by mala vlastne pripravovať isté veci pre nás. My by sme tým pádom mohli v podstate veľmi rýchlo získať takéto hodnotenie dopadu a mohli by sme potom naozaj podstate eh, istým spôsobom eh, tú spätnú väzbu okamžite dať komisii, pretože takto fungujeme v mojej krajine vo Švedsku. Veľmi pekne ďakujem. Takže tieto eh, otázky v podstate adresujeme tým, ktorým boli adresované. Ďakujem vám za slovo. Pokiaľ ide o tú poslednú otázku, ako môže parlament v zásade zlepšiť svoju kontrolu, ako môže zohrávať silnejšiu úlohu, pokiaľ ide o takéto hodnotenie dopadu, ktoré dostávame zo strany komisie. Samozrejme, že môžeme argumentovať istými vecami v nadväznosti na to, čo navrhujete v tom slova zmysle a teraz naozaj ide v podstate o úlohu hodnotenia dopadu a o to, čím sa vlastne zaoberať, pretože vy máte dočinenia s 27 jurisdikciami eh, na európskej úrovni. Väčšinu času v podstate ide o rôzne, rôz, rozmanité eh, výsledky. Niekedy eh, v podstate máte samozrejme na jednej strane záujmy spotrebiteľov, na druhej strane máte záujmy podnikateľov. To znamená, že ak sa chceme zamerať na konkrétnu otázku, na konkrétne výsledky tu v parlamente, ak v podstate nebudeme môcť toto vzniesť e, smerom ku komisii, komisia pôjde istou cestou, ktorá bude determinovať isté výsledky. A samozrejme, že možno, že nebudete mať dostatočné dôkazy na to, aby ste naozaj e, mohli rozhodnúť na základe patričných informácií. Takže samozrejme, že teraz rozmýšľam nad tým, že či posilniť tú vašu argumentáciu, alebo že či chcete tieto cestné mapy v podstate začať presadzovať už e, v rannej etape a potom vlastne dostanete spätnú väzbu zo strany parlamentu a vráti sa to späť do komisie. O tomto ja samozrejme rozhodnúť nemôžem, ale celkom jasne v podstate je to na jednej strane umenie, na druhej strane veda. Takže je samozrejme veľmi dôležité, aby sa konzultanti do tohto zapojili. Ak v podstate e, sa zamyslíme nad takou vecou, ako je dĺžka materskej dovolenky, ktorá sa prejednávala pred niekoľkými týždňami tu v parlamente, Samozrejme, že sú tu dlhodobé výhody v nadväznosti na deti, sú tam jednotlivé výhody jednotlivcov, pokiaľ ide o isté uh, príspevky a tak ďalej. Takže otázka znie, možno, že keby sme mali nezávislé hodnotenie dopadu, že by sme mali v rukách vlastne silnejšie dôkazy v nadväznosti na toto, ale zase na druhej strane samozrejme ide o politické rozhodnutie. Niekedy človek spraví rozhodnutie na základe kvalitatívnych informácií a možno, že komisia v podstate so mnou bude súhlasiť, že komisia do značnej miery zdôrazňuje aj na kvalitati- zdôrazňuje kvalitatívne aspekty takéhoto hodnotenia, pretože to je mimoriadne dôležité na európskej úrovni. To znamená, že je absolútne potrebné v podstate um, si uvedomiť to, že nie je možné jednoducho vždy argumentovať nejakým číselným údajom, pokiaľ ide o, o náklady. A pokiaľ ide o ostatné veci, e, budem sa snažiť e, to predložiť veľmi rýchlo. Pokiaľ ide o ostatné, prepačte. Ja by som v podstate chcel poprosiť, keby e, ste láskavo boli trošku opatrnejší s vašimi viedreniami, pretože my nie sme veľmi vzdialení našim občanom a myslím si, že sme ďaleko menej vzdialení ako mnohí z tých odborníkov. Takže toto je ehm, poznámka, takže ja to nechcem hodnotiť, ale samozrejme, že máte miestnu samozprávu, regionálnu samozprávu, národnú vládu, rôzne inštitúcie a tak ďalej. Takže hovorím samozrejme eh, o tých veciach z tejto perspektívy. Nechce to byť nejaké politické eh, posudzovanie veci. A pokiaľ ide o ostatné veci, chcela by som si len trošku občerstviť vlastnú pamäť. Prirodzene, že o čo sa budeme snažiť. Budeme sa snažiť pozrieť na to, aké dôsledky vlastne jednotlivé procesy so sebou prinášajú, pokiaľ ide o kvalitu e, výsledkov, ak sa to bude dať, pretože toto celkom jasne už teraz na základe istých predbežných výsledkov sa dá povedať, že hodnotenie dopadu nie je v podstate niečo, čo by e, bolo um, nejakým spôsobom zovšeobecnené, pretože my môžeme hovoriť o hodnotení dopadu. Všetci sa môžeme zhodnúť na tom, čo po tým myslíme, ale musia to byť aj detaily, ktoré budeme brať do úvahy, aké procesy sú tam a tak ďalej. A ja mám isté pochybnosti o tom, že či nájdeme nejaký všeobecný systém, pretože to sú v podstate isté veci, respektíve isté výsledky, ktoré si budeme ceniť, hodnotiť ich, ale e, konzekventne ex ante hodnotenie v podstate sa nedá robiť e, veľmi dôsledne, pokiaľ je ex post hodnotenie či následné hodnotenie Myslím si, že toto sú veci, ktoré sa robia e, v členských štátoch a že je rozumné toto robiť. A prirodzene, že na európskej úrovni, tak ako sme práve počuli zo strany Európskej komisie, sa stále viac kladie dôraz práve na takéto hodnotenie legislatívnych návrhov ex post, to znamená následné. Takže toľko som chcela povedať. Ďakujem vám. Ďakujem veľmi pekne. Má niekto nejaké ďalšie otázky? Nie je to tak? Takže samozrejme, že požiadame, aby e, naši kolegovia ďalej pracovali na týchto veciach a potom budeme veľmi radi, keď sa to, táto práca predloží komisie. Takže teraz by sme predlož, pre, pristúpili k ďalšiemu bodu nášho e, programu. Ide o bod 5. V podstate ide o um, ratingové agentúry. Ide vlastne o hlasovanie, takže ide o istý signál v nadväznosti na výbor pre hospodárske záležitosti a samozrejme, že je celý rad rôznych pozmeňujúcich návrhov, ktoré predložili naši kolegovia. Ide vlastne o kompromisnú formuláciu týchto návrhov a o tomto by sme mali hlasovať. Mať, hlási sa ešte niekto o slovo v nadväznosti na túto záležitosť, v nadväznosti na toto hlasovanie? Ja len chcem povedať, že pokiaľ ide o 21 od pani Regner, tam ide o vlastnú európsku ratingovú agentúru, k tomu chcem predložiť ústny pozmaňovací návrh, aby sme to formuláciu trošku zmiernili, aby aj ALDE mohlo hlasovať za. Ich habe einfach mal nur eine ganz praktische Frage. Ja mám len takú praktickú otázku. Keď sa pozriem na náš hlasovací zoznam, v troch bodoch sa tam odchylujeme od odporúčania spravodajcu. Je to podobne aj u ostatných skupín, tak môžeme hlasovať aj unblock, tak si ušetríme čas a zjednodušíme si to. Štvorka spravodajcu, osmička spravodajcu, 9 spravodajcu a 16. To sú 4 návrhy, ktoré by sme chceli hlasovať osobitne, zvyšok môže byť unblock. Das ist nicht der Fall. Dann würde ich sagen, stimmen wir jetzt erstmal die Dobre, Takže najskôr odhlasujme tie body, ktoré sú sporné. Ešte pokiaľ ide o kompromis 1, tam sme chceli hlasovať e, po častiach, takže nemôže to byť súčasťou unblock hlasovania. Jednotka a potom ešte 25 pána Godu. O tom chceme hlasovať osobitne, ak dovolíte. Pokiaľ ide o kompromis 1, ak ten prejde, tak 25 odpada. Takže čo chcete hlasovať osobitne? 25 nechceme, aby bola súčasťou toho unblock hlasovania. Ale 25 vôbec nebude predmetom hlasovania, keď pôjde kompromis 1. Takže kompromis 1, prosím. Týmto poriešime celé, kolega, kolega Rabkaj. Poďme po poradí. Najskôr urobme tie, o ktorých chcete hlasovať osobitne, vrátanie toho ústneho a potom zvyšok odhlasujeme unblock. Dobre? A potom záverečné hlasovanie. Súhlasíte? Tak to správame. Takže štvorka. Kine. Kto je za, prosím. Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 1. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Osmička. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 9. S ústnym pozmaňovacím návrhom máte tam uvedené, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijaté. 16. Za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 21. Pani Regner. S, ústnym pozmením pani Tajn. Poviete nám to prosím, ako to má znieť? Nemám to tu k dispozícii. Skupiny to majú? Ak nie, tak to prečítajte. Takže v prvej vete slovo consider nahradiť investigate. Európska únia by mala preskúmať a neposúdiť zriadenie ratingovej agentúry, ktorej hlavným cieľom by bolo vypracovať nestranné ratingy. Táto agentúra by mala posúdiť vytvorenie alternatívneho ratingu, ktorý by doplňoval rating tých ratingových agentúr, ktoré v Európskej únii fungujú. Takže súhlasíte s týmto pozmenením? Ja som sám spravodajca, súhlasí aj autorka pozmeňovacieho návrhu, pán Rabkaj. Ešte aj o 20 prosím, hlasujme osobitne a potom zvyšok unblock. Dobre. Takže najprv toto a potom 20. Takže 21 Regner s týmto ústnym pozmenením, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz 20, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Všetky ostatné pozmaňovacie návrhy s výnimkou tých, ktoré už boli odhlasované alebo odpadnú, keď toto hlasovanie prejde. Prepašte, prepašte, ešte mám namietku. Mám tu trošku chaos. Ešte by som rada osobitne hlasovala o 28. pána bodu, o 29. Kompromis prešiel, toto sa nehlasuje. Kompromis prešiel, tieto odpadajú. Takže ešte raz ten zvyšok, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté a teraz toto stanovisko, kto je za, proti, kto sa zdržal prijaté. Dobre, poďme k ďalšiemu bodu programu. Šestka. Správa Diana Volis, Krímu 2. Pani spravodajkňa dostáva slovo. Uh, Možno si budete pamätať, že toto je téma, ktorá nám ešte zostáva z Ríma 2. Týka sa pohovárania alebo e, porušenia porušenia e, vlastne osobnostných práv a osobností. Paďme už tomu viaceré diskusie. Hm, v zásade časový tlak tu nie je, my môžeme sa rozhodnúť nes- nespraviť nič. Ale zároveň vieme, že v Ríme 2 je istý proste nedostatok, niečo tam chýba a e, vyplýva z toho problém vo svete médií, ktoré sú čas globálnejšie. Bude k tomu pracovný dokument, ktorý e, v angličtine vám rozdáme. Prepačte, to je ďalší pracovný dokument, zase ďalší, ale opakujem, e, netreba sa s tým ponáhľať, radšej e, to treba spraviť poriadne, rozhodnúť sa, e, aký krok chceme prijať a, a pokojne si to rozmyslieť. Určite komisia na nás počká, o tom nepochybujem. A v tom pracovnom dokumente vlastne je napísané, že si ja myslím, že sa nachádzame po tom vypočutí. Cez letné mesiace e, som si dovolila uverejniť e, predchádzajúci pracovný e, dokument na web stránke, ktorá sa má Conflict of Laws a venuje sa práve týmto témam. A na základe tohto uverejnenia viacerí akademici a ďalší aktéry vstúpili do tej diskusie, do tej konverzácie a vyplynuli z toho viaceré zaujímavé návrhy Eh, takže bolo to veľmi zaujímavé, užitočné. Ľudia eh, navrhli tam dobré veci. Bolo to dokonca lacnejšie, ako keby sme mali zorganizovať tu na hearing. A niektorým eh, tým záverom sa aj za chvíľku dostanem, ale vravím tak, ako u nás v parlamente Ehm, sú rôzne názory, netreba robiť nič, alebo treba robiť niečo veľmi výrazné. Na tej web stránke to bolo veľmi podobné, tiež tam bolo toto rozpätie. Problém je ten, že bez hľadu na to, čo sa rozhodneme urobiť ehm, v rámci Európy, tieto ehm, práva, tieto problémy zapadajú do globálneho kontextu a vieme, že boli tu viaceré, viaceré problémy, pokiaľ ide o ten tzv turizmus súdnych sporov Spojeného kráľovstva. Jurisdikcia USA na to negatívne reagovala a to samozrejme e, e, je dané tým, že oni sa veľmi snažia e, zachovať to právo slobody prejavu, ktoré je pre nich veľmi dôležité, ale aj v tomto prípade dokonca e, najvyšší súd USA e, momentálne e, vlastne zasada k tejto veci a môže sa rozhodne mierne obmedziť tento, tento prvý dodatok americkej ústavy, napríklad obmedzí to na súkromné osoby, nie na, nie na verejné. Takže je to téma, ktorá sa aj na svete preberá, a prehodnocuje. Podobne máme príklad aj bližší. Možno niektorí kolegovia e, budú vedieť, že islandský parlament možno do istej miery aj tlačený tými veľmi vážnymi finančnými e, vážnou finančnou situáciou, v ktorej sa nachádza Island, e, navrhol nový zákon o médiách, ktorý zdôrazňuje práve e, E, slobodu prejavu a predstavujú si to na Islande tak, že mnohí vydavatelia internetoví aj iní sa jednoducho rozhodnú um, um, dať svoje sídlo práve na Island kvôli tomuto liberálnemu zákonu a samozrejme pre nich by to malo finančné výhody. Teda pre Island. A z toho nám vyplýva otázka, pokiaľ takýto e, islandský zákon naozaj na Islande, e, teda pokiaľ takýto zákon na Islande naozaj príjmu vo veci médiách, tak e, nakoľko to ladí s ich šedosťou o vstup medzi nás, pretože takéto veci sú vážne a nie je zatiaľ jasné z toho, čo vieme o tomto zákone a návrhu zákona, že ich prístup by neprotirečil tomu nášmu. A aj z hľadiska globálneho máme už e, istý koncept, ktorý podľa všetkého sa, e, sa vlastne používa e, pokiaľ ide o internet, teda že publikovanie je považované za teda datum publikácie je datum stiahnutia, nie datum uverejnenia alebo uploadingu a to chce práve Island zmeniť, ale to iba aby ste vedeli, aká je situácia. Takže to všetko sú témy, ktoré sú dôležité, ktoré si treba uvedomovať, e, pokiaľ je ten globálny kontext e, tejto témy. Ak sa ešte môžem vrátiť k diskusii, ktorá sa teda uskutočnila na tej web stránke Conflict of Laws, tak e, jedna zaujímavá vec bola, že jeden z expertov, ktorý sa zúčastnil tej diskusie, bol to profesor Jan von Hein, tak on hovoril o koliznom práve e, e, v súvislosti s tým, že mohli by sme do Rímu 2 dať takúto doložku, e, bez toho, aby sme tam niečo ďalšie museli potom nutne dodávať. Ja na prvý pohľad sa mi, som mala pocit, že takéto niečo by mm, dosiahlo celkom dobrú rovnováhu. A chcem poprosiť kolegov, keď sa pozrite na ten dokument, tak sa pozrite aj na konkrétne tento bod a zamyslite sa nad tým, povedzte mi potom, čo si myslíte. O čo ide? Začína sa tam e, tým, že sa určí e, právo krajiny, kde e, práva osoby, ktorá požaduje odškodnenie za vzniklú škodu, kde teda, sa, kde teda je, kde táto osoba, alebo respektíve to je teda tá krajina tej obete v zásade. Ale, je tam veľké ale, tento, toto právo Toto e, rozhodné právo teda sa týka e, tejto osoby iba vtedy, ak tá osoba nemôže alebo nemohla ratať s tým, že e, ich to, čo vykonali, bude mať nejaké veľké dopady v krajine dopadu. Čiže vlastne sa tam vlastne vymení tá výhoda tej krajiny uverejniteľa v tejto danej e, situácii. Takže ja si myslím, že to je celkom dobré vyriešenie tohto problému. Vlastne dávame editorom e, tú istotu, ktorú oni chcú mať. Sú tam aj ďalšie klauzuly, ktoré sa snažia zladiť používané právo a zároveň dať e, možnosť autonómie strán. Takže tento návrh by som odporučila kolegom do pozornosti. Myslím, že máme veľa času na to, aby sme sa nad tým zamysleli. Mne sa naďalej páči tá formulácia, ktorú navrhol parlament pôvodne, keď sme ešte pracovali na pôvodnom nariadení, ale časy sa medzičasom zmenili a pokiaľ sú tu nejaké nové nápady, treba sa pozrieť na ne, myslím si. A potom eh, tá celková, celková mm, celkový kontext. Máme teraz eh, Lisabonskú zmluvu v platnosti, spoločenstvo e, splňa e, požiadavky vyplývajúce z dohovoru, ľudských práv a možno by sme mohli zajsť e, ešte ďalej než tento dohovor o ľudských právach. Mohli by sme sa pozrieť napríklad na smernicu televízia bez hraníc, môžeme sa pozrieť na smernicu o elektronickom obchodovaní a snažiť sa nájsť nejakú definíciu európskej verejnej politiky. Je to veľká úloha, pokiaľ chceme ísť týmto smerom. E, nehovorím, že by sme to mali vylúčiť. Možno by sme e, to veľmi, e, veľmi, veľmi zle spravili voči voči našim médiám, voči našim novinárom, keby sme to minimálne e, dobre e, sa nad tým nezamysleli tak. Hm. A ešte sa vrátim k jednej veci, ktorá zaznela aj do obeda na tom vypočutí, pokiaľ ide o zmluvné právo, spotrebiteľské e, právo konkrétne. Toto všetko vlastne nakoniec e, súvisí s tým, že ak máte e, spor, ktorý je cezhraničného charakteru, vždy je veľmi drahý. A najmä vtedy, ak sa e, týka práve e, prípadu e, hanobenia, ktoré podľa všetkého vyzerá to tak, že väčšinou končí na britských súdoch a tam práve s tým súvisí vysoká cena, vysoké náklady na sporenie, na litigáciu. Takže my tak veľmi radi máme všelijaké arbitráže a všelijaké iné riešenia sporov v iných oblastiach a myslím si, že aj v tomto prípade by sme sa mohli pozrieť na takéto alternatívne e, formy riešenia sporov, ktoré sú menej nákladné, pretože momentálne tie náklady spojené s takouto formou litigácie jednoducho vám veľa ľudí povie a ťažko, ťažko vám poviem, či to je úplná pravda, ale, ale z viacerých jurisdikcií sa veľmi presvedčivo tvrdí, že tieto náklady súvisiace s litigáciou e, vlastne odrádzajú e, média a to je veľmi nepríjemné. My by sme e, teda mali podporiť e, formu alebo možnosť inej formy riešenia e, sporov a takto aj, aj pomohli vlastne našim kolegom novinárom. A myslím, že to je dokonca aj v súlade s tradíciou našho výboru. Takže toľko z mojej strany, nejaké názory som predostrela a budem mi rada, ak mi aj vy dáte nejaké vaše nápady a ak sa nám podarí spoločne naformulovať taký návrh, e, taký návrh, ktorý, s ktorým môžeme vlastne požiadať, alebo s ktorým sa môžeme obrátiť na komisiu, pretože ako dobre viete, teraz už môžeme my osloviť komisiu s takouto žiadosťou. Ďakujem pekne, ja viem, že toto je komplikovaná téma, už roky sa s tým pasujeme, posúvame to, doteraz sa nám to nepodarilo poriešiť. Je to také určité otvorené tajomstvo, že aj lobby tu dosť funguje, to bez pochyb. Hlási sa prosím niekto o slovo. Tadeus, bitte. Tadeusz, nech sa páči. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Chciałem... Ďakujem pekne. Súhlasím s tým, čo povedala pani spravodajkňa. Hovorím o tom, koľko času by sme mali potrebovať na to, aby sme mohli sa na tento problém, veľmi citlivý problém pozrieť, a to poriadne. Je to zložitý problém a netreba zabúdať na to, že pri eh, príležitosti eh, nariadenia Brusel 1 boli isté lobistické, lobistické skupiny, ktoré sa snažili konať, aby mali výnimky z týchto vecí. Mali sme k tomu malú diskusiu, je to pre mňa e, veľmi e, vážny problém. Aj ja som bol takedy e, novinárom. A môžem povedať, práve preto, že tá mm, pozícia má byť taká vyvážená. Treba sa pozrieť na tú stranu, ktorá hánobí, ale zároveň sa treba pozrieť zároveň sa treba pozrieť aj na tú osobu, ktorá hľadá vlastne to miesto, ktoré by mu alebo jej prípadne dalo čo možno najlepšie riešenie z hľadiska finančného. A nemyslím si, že by sme to mohli spraviť e, definitívne formou legislatívneho predpisu, ktorý by jednoznačne napísal alebo povedal, ktoré riešenie je najlepšie. Takže myslím si, že potrebujeme čas na diskusiu a tiež si myslím, že je len dobre, že máme takúto všeobecnú diskusiu, širokú diskusiu k internetu a teda e, na internete, pardon, na internete, lebo to je vlastne dobrý spôsob toho, ako získať e, získať tieto e, názory. Ja som vždy za slobodu médií, slobodu prejavu, ale zároveň vždy dodávam, treba byť zodpovedný za slobodu prejavu, ktorú máte a pokiaľ e, ste niečo spravili zle, treba, aby ste to boli aj zodpovední a treba, aby ste to aj vydavatelia uvedomili. Nemyslím si, že by sme v tejto veci mali ustúpiť. Mali by sme e, nastaviť takú situáciu, kde problém e, je nastavený vlastne realisticky a zohľadňuje sa tam tá skutočná škoda, ktorá nastala a aj skutočná zodpovednosť, ktorá s tým súvisí. Čiže e, nemalo by to byť extrémne riešené jedným ani druhým smerom. Malo by to byť vyvážené. Ďakujem pekne. E, na úvod by som chcela poďakovať pani Volis, pani spravodajkyni za informácie, ktoré e, nám dnes e, tu spomenul. Ďakujem za jej prácu. Ak som to dobre pochopila, môžeme čakať na ďalší pracovný e, dokument. Ide o veľmi zložitú, komplikovanú otázku, pretože ide tu o práva osobnosti, ide tu o súkromný život, to sú naozaj základné práva. A našou úlohou je nájsť e, rovnováhu medzi týmto a medzi sa slobodou prejavu a slobodou alebo právom na informácie. To sú veci, ktoré sú zakotvené hlboko v európskej spoločnosti. A možno práve preto je hľadanie tej rovnováhy také ťažké. Myslím si, že teda je možno trochu predčasné ísť e, rovno k meritu veci, ale dovolím si 4 poznámky. Myslím si, že náš výbor sa musí zaoberať otázkou toho tzv. forum shopping. To je vec, ktorá sa často Eh, objavuje. Vždy v prípade sporu si strana eh, vyberie tú krajinu, kde jednoducho tie pravidla sú menej prísne a je potrebné eh, pre také kolízne pravidla, ktoré by tento problém vyriešiť. Takže keď už hovoríme o tých kolíznych normách, je treba, aby sme sa nevracali späť k tým prekažkám, ktoré už v minulosti nám bránili v tom, aby právo na súkromný život a na a na práva osobnosti, aby sme ich dali e, do e, rozsahu pôsobnosti na riadenie, aby sme teda tieto chyby neopakovali. A preto súhlasím s pani Volisovou, súhlasím e, s ňou v tom zmysle, že sa máme venovať tým príkladom, ktoré už v niektorých členských štátoch máme a to sú také štáty, ktoré už stanovili celú sériu takých povedzme hraničných určovateľov, na základe ktorých sa rozhodné právo určuje a ktoré zároveň tam zavedli aj istú flexibilitu. Ja si myslím, že tieto predpisy by sme mali preštudovať a preveriť, či vlastne e, oni e, dokážu touto formou tú požadovanú právnu istotu aj poskytnúť. Po tretie, e, poškodzovanie právosobnosti a práv na súkromný život. To sa netýka iba tlačových priestupkov, alebo nejakého násilu utrhania. Ja si myslím, že my, keď diskutujeme, nemôžeme sa obmedziť iba na túto tému alebo iba na nejaké celebrity, ktoré sa v médiách objavujú. To sú veci, ktoré sa týkajú všetkých občanov, vrátane našich detí. Každý občan napríklad môže mať e, profil nejakej e, sociálnej sieti. Máme tu napríklad aj príklad mladého Američana a videli sme to vo Washingtone v televízii, pretože práve sme, sme tam boli, e, boli na návšteve USA. Bol tam proste prípad e, mladého študenta Tylora Clementyho, ktorý bol homosexuál a ktorý spáchal samovraždu, pretože na internete sa o ňom, e, sa o ňom objavilo, e, že teda je homosexuál, mm, ostatní sa to dozvedeli a on preto spáchal samovraždu, skočil z mosta z mostu. E, takže netreba sa obmedzovať iba na hanobenie alebo nejaké násti utrhanie. Preto súhlasím s pani spravodajkyňou v tom, že počítačové delikty sú problém musíme vážne preveriť otázku extrateritoriality, keď ide o aplikáciu práva nejakého členského štátu pre prípady členského štátu, že čiastočne, alebo kde e, čiastočne ten delikt sa e, uskutočnil na území tretej krajiny. Pán Maštávka, nech sa páči. Ďakujem, pane predsedo. Ja si dovolím jenom niekoho. Ďakujem. Mám pár všeobecných pripomienok Tiež chcem poďakovať pani Volis za zaujímavý úvod do celej problematiky. Chcem ju takisto poprosiť, aby sme mohli mať ešte bližšie informácie. Najmä ma zaujímajú tie informácie, ktoré sa týkajú prvého dodatku americkej ústavy. A súhlasím s kolegom Tadeušom Žievkom, že sme že nás tu čaká veľmi e, vážne rozhodnutie, um, pokiaľ ide o to, akým spôsobom zladiť slobodu slova a prejavu a zároveň ochraniť aj osobnosť. Ale bol by som určite proti tomu, aby aby sa nám do ochrany osobnosti nejakým spôsobom vplížila nejaká cenzúra, ktorá bude e, vedená síce možno najlepšími mys, e, možnými úmyslami, a preto si myslím, že naša prvá línia obrany by mala byť obrana otvorenosti internetu, pretože ten je najviac, zra- ten je najviac e, zraniteľný rôznymi opatreniami, ktoré už teraz obmedzujú slobodu prejavu na tomto jedinom celosvetovom médiu a už teraz to tak v niektorých štátoch deje. Pokiaľ ide o Pokiaľ ide o tlačené médiá, ak som dobre Tadeušovi e, rozumel, on hovoril práve o tlačových e, médiách, o televízii. Myslím si, že tam je možné e, v krátkom čase dosiahnuť dobrý výsledok v každom štáte a to je nejaký etický kódex novinára. To nie je žiadna cenzúra, ale, žiadna cenzúra teda, ale je to etický kódex, ktorý by mali dodržovať. A posledná poznámka, určite sa nám nepodarí a nebudeme schopní vytvoriť v krátkej dobe dobrý dokument, ale postupnými krokmi určite môžeme dosiahnuť zlepšenie situácie. Ďakujem pekne. Ja si ešte spomínam na to zmierovanie, pokiaľ išlo o to nariadenie. A niektorí sme nenašli riešenie, už to je pár rokov za nami. Tie problémy sa nezmenší, naopak narastli a to súvisí aj s tým, že dnes nehovoríme iba o tlači, ale že na internete každý môže šíriť, čo len chce. Teda tá škoda nevzniká len na jednom mieste alebo na viacerých miestach, ale všade. Takže to našu situáciu ešte stiažuje. Ja si myslím, že otázka nákladov je mimoriadne dôležitá, rozhodujúca. Ja viem, že vo Veľkej Británii tie poplatky sú najvyššie, ale aj u nás je to tak, že keď takéto konflikty vzniknú, tam sú tie poplatky veľmi vysoké za súd, za advokáta a tak ďalej a bežný občan si to dovoliť nemôže. Takže je tu taká určitá nemožnosť ochrany, takže musíme to vyriešiť takou formou, že vytvoríme menej nákladné systémy bez ohľadu na to, či vina je alebo nie je. Toto by naozaj prispelo k, ziste, k vytvoreniu takého už toho inteligentného riešenia. O tomto teda budeme hovoriť na základe pracovného dokumentu pani Volis. Otázkou sa budeme ešte naďalej intenzívne zaoberať. Možno nejaké vypočutie by sme mohli zorganizovať, nejaký workshop, môžeme nejakých externých expertov prizvať, eh, ktorí nás eh, podporia pri riešení tejto otázky. Možno prídeme s nejakým racionálnym riešením, možno nevyriešime všetky problémy, ale k tomu riešeniu sa aspoň približíme. Takže ďakujem pekne kolegyni Voli. Poďme k ďalšiemu bodu. Ide o bod číslo 7, zelená kniha, správa a riadenie spoločnosti vo finančných inštitúciách a politiky odmeňovania spravodajky, je pani Tajn. Nech sa páči. Ďakujem pekne, dámy a páni, kolegyne, kolegovia. Ide o zelenú knihu správa a riadenie spoločnosti vo finančných štúciách a politiky odmeňovania. Komisia je tu prítomná. Obsah nám prenesie ona, takže ja sa e, obmedzím na niekoľko procedurálnych otázok vzhľadom na finančnú krízu. Na základe správy Delarozier komisia navrhla, že bude preskúmavať praktiky finančných inštitúcií a že navrhne určité opatrenia. Zelená kniha, tu máme od 2. júna k dispozícii. Stanoviska zatiaľ neboli zverejnené. Ja mám ale nejaké k dispozícii Máme tu aj 46 stranový pracovný dokument, ktorý doplňa tú zelenú knihu a mnohé veci, ktoré sa uvádzajú v tejto knihe, sa netýkajú iba finančných štúcií, ale celkovo práva spoločnosti. Preto výbor EKON bude gestorským. Výbor pre právne veci však bude zapojený v postupe posilneného, posilnené spolupráce a bude sa venovať k tým všeobecnejším aspektom práva spoločnosti. Najprv to bolo trošku sporné, my sme chceli byť gestorom, žiaľ dostal to Ekon, ale ako som už povedala, pôjde tu o posilnenú spoluprácu, nepôjde o bežné stanovisko, ale o stanovisko, ktoré bude záväzné pre výbor Ekon. Konkrétne rozdelenie otázok ktoré sú zelené knihe medzi ekonom a Júri. Toto už máme viac menej vyriešené, nie je to však ešte oficiálne, takže nebudem sa môcť vyjadriť oficiálne k jednotlivým otázkam. Pokiaľ ide o časový harmonogram, ten zatiaľ nemáme, pretože Ekon ešte nepripravil svoj kalendár. Ja počítam s tým, že naše stanovisko musíme, budeme musieť predložiť v januári budúceho roka. Komisia tiež avizovala v tejto zelenej knihe, že budúci rok e, vypracuje zelenú knihu e, o podobných e, témach pre spoločnosti, ktoré sú kotované na burze a tam to bude fungovať zrejme Naopak, zrejme naopak, teda, že my budeme gestorom a ECON bude v postupe posilnenej spolupráce, teda že bude vypracúvať k finančným aspektom stanovisko. Takže tam to bude naopak. Ešte možno zopaslov k obsahu. Názov zelenej knihy poukazuje na to, že ide o správu a riadenie v oblasti finančných služieb. Venujeme sa tomu osobitne, preto lebo sú tu systémové rizika. Čo to znamená, zrejme nemusím vysvetľovať. Lehman Brothers a dopady padu tejto spoločnosti všetci dobre poznáme. Finančná kríza ukázala, že existujúce úpravy nemohli zabrániť takémuto pádu, že finančné inštitúcie um, príjmali veľmi veľké rizika. Problematickým bodom Jeden z bodov hovorí o zložení, úlohe, fungovaní uh, dozornej rady. Tie mandáty, tam sa uh, navrhuje obmedzenie na tri. Viac žien v dozorných radách záväzne, nezáväzne, akú úpravu by sme tu mohli navrhnúť, na to sa chcem ja zamerať. Ďalej ide o opatrenia, pokiaľ ide o riadenie rizik. Sme si zajedno, že to nefungovalo, ako bolo želateľné, že je potrebné to viac regulovať. Ďalej otázka externých revízorov. V Nemecku to budú auditory. Máme k tomu zelenú knihu, zelenú knihu o auditoroch. Tá zelená kniha E, skončila v Ekone, ale možno ju získame naspäť. Tak toto vyzerá momentálne. Budeme sa musieť koordinovať, aby sme teda koordinovali naše názory k obom zeleným knihám. Ďalej ide o úlohu akcionárov. Spornou témou je to, ako správu a riadenie tieto zásady je potrebné aplikovať, či to má byť záväzné alebo nezáväzné vo forme nejakých kodexov správania. Toto je veľmi zložité rozhodnutie, pretože aj finančné inštitúty sa veľmi líšia. To platí aj pre členské štáty, takže musíme byť veľmi pozorní, pokiaľ ide o záväzné úpravy, aby sme vyhoveli všetkým ak teda vôbec sa chceme vydať cestou záväzných úprav. Potom odmeňovanie manažerov, to je ďalší bod, k tomu sme už prijali uznesenie Európskeho parlamentu. Sú tu aj snahy prijať legislatívu, respektíve konať legislatívu na úrovni G20, na národnej úrovni znova musíme dať pozor, aby tu nedochádzalo k rozporom. Pokiaľ ide o pojmy, chcem poukázať na jednu vec, jeden problém. V nemeckom preklade sa hovorí o členoch správnej rady, to je nemecká verzia, podľa definície komisie. Tam v prípade duálnej štruktúry tak je to v Nemecku, tam máme predstavenstvo aj e, dozornú radu, tak tam ide o dozornú radu, ale z toho stanoviska teda e, z tých stanovísk, ktoré som dostala, vyplýva, že väčšinou e, ho, sa hovorí o predstavenstve. Pokiaľ ide o správnu radu, je potrebné naozaj ujasniť, či autori stanovísk majú na mysli predstavenstvo alebo správnu, alebo dozornú radu, pardon. E, to platí hlavne pre tie krajiny, ktoré majú duálnu štruktúru ako Nemecko. Tu by som e, ukončila svoj príspevok a dala priestor rade, e, pardon, komisii. Ďakujem pekne. Ja by som tiež dala rád, rád dal šancu komisii. Zastupca komisie, nech sa páči, máte slovo. Uh, thank you, Mr. Chairman. Um, Ďakujem pekne, Konstantinos Tomaros. Pracujem v jednotke v oddelení, ktoré sa zaoberá práve správou a riadením spoločnosti a finančnými zločinmi. Chcem sa podiekovať predsedovi a celému výboru, pretože ste nás sem prizvali a môžeme predstaviť našu zelenú knihu o správe a riadení spoločnosti. Prečo tento dokument? Spravodajkyňa už eh, povedala, aké sú dôvody. Ide o príčiny krízy, rozmery krízy, sú enormné. Vlády, inštitúcie EÚ, medzinárodné organizácie po celom svete um, spochybňujú um, fungovanie finančných inštitúcií a spochybňujú aj um, fungovanie dozorného a regulačného režimu, hlavne pokiaľ ide o inovatívne produkty, ktoré sa uplatňujú na, v globálnom meradle. Tá kríza poukázala na mnohé nedostatky v tom, ako eh, finančné inštitúcie sú riadené, ako prebieha správa a riadenie týchto spoločností. Jednou z kľúčových otázok je to, ako eh, tieto spoločnosti pristupujú k riadeniu rizika. Keď eh, hovoríme o riadení rizika, tak tam je zakomponovaných viacero aspektov. Organizačné, potom výkazníctvo, otázka stimulov, otázka konfliktov záujmov, záujmy klientov banky, záujmy finančných inštitúcií, teda tejto finančnej inštitúcie ako takej a potom konflikty medzi funkciami v rámci tej istej bankovej inštitúcie. Tuto však nekončí, pretože je tu dohľad nad fungovaním týchto spoločností. Väčšinou je to správna rada alebo dozorná rada, pretože niekto však musí kontrolovať aj ako táto rada funguje a toto sú väčšinou akcionári, ktorí majú v rukách túto kontrolu. Čiže sú tu ešte aj um, externí auditory. Toto všetko, všetky tieto prvky je potrebné zohľadniť keď e, sa zaoberáme riadením rizika finančných inštitúcií. A toto je práve otázka správy a riadenia spoločnosti. Takže otázka znie, režimy správy a riadenia, ktoré existujú, sú nedostatkové alebo nie? Ak áno, ak e, nie sú vyhovujúce, ako môžeme tieto nedostatky napraviť? Zelená kniha, ktorú vám predkladáme, by mala poukázať na tieto otázky, aktéry by na ne mali zareagovať. Máme tam naozaj niekoľko zásadných a relatívne detailných e, otázok. Máme tam asi 8 takých všeobecných a asi 38 takých e, detálnejších otázok. V tejto fáze by som rád povedal, že išlo o veľký úspech ak sa úspech dá merať počtom reakcií, dostali sme ich viac než 200, konkrétne 214. Jedna či dve došli dokonca dnes. A našim zámerom s toto zelenou knihou je z procedurálneho hľadiska v najbližších dvoch či troch týždňoch by sme mali prísť s takým zhrnutím reakcií, ktoré sme dostali. Na našej stránke by sme mali zverejniť všetky reakcie ak e, ich zasielatelia nie sú proti takémuto zverejneniu. Nuž, nerobíme to preto, aby sme niečo robili. Cieľom je, aby komisia zistila, či sú potrebné nejaké dodatočné opatrenia. Takže zamýšľame, ak v závere tohto procesu keď všetky tie odpovede zanalizujeme, ak komisia dospeje k záveru, že je potrebné prijať nejaké dodatočné opatrenia, tak s nimi prídeme v prvom pol roku 2011. Ak takéto opatrenia majú byť legislatívneho charakteru, tak samozrejme bude potrebné vypracovať eh, hodnotenie vplyvov. Už som na úvod povedal, že náš dokument sa zameriava na riziko, potom fungovanie tej rady, prístup akcionárov a tak ďalej. Niektoré z týchto otázok zachádzajú nad rámec finančného sektora. Ide o otázky, ktoré sú významné aj v iných inštitúciách, nielen tých finančných. Spravodajkyňa povedala, že chceme na základe skúseností a reakcií sa ponaučiť v prípade kotovaných spoločností vo všeobecnosti a chceme pripraviť zelenú knihu pre tento typ spoločnosti budúci rok. Tu by som to uzavrel. Musíme si uvedomiť, že niektoré z týchto kotovaných spoločností sú zdrojom mnohých rizík. To riadenie rizík je veľmi dôležité. Nedávno sme mali príklad ropnej škvrny, ktorá je veľmi dôležitá. Sú tu firmy, ktoré na finančných trhoch e, sú veľmi aktívne, hoci nie sú ako také finančnými inštitúciami pri nákupe e, surovín zohrávajú dôležitú úlohu, snažia sa zlepšiť svoju pozíciu a otázka riadenia rizik je tu veľmi podstatná, pretože môže mať dopady aj na finančné trhy ako také. Takže prosím, umelo nerozlišujme finančné a nefinančné inštitúcie, pretože je tu mnoho prienikov prelínaní, tie hranice medzi jednými a druhými nie sú absolútne jasné. Takže teraz by som chcel povedať pár slov eh, k zelenej knihe a eh, k tým myšlienkam, ktoré, eh, o ktoré sa opiera. Takže ako som povedal už predtým, ak začnete od akcionárov, akcionári za normálnych okolností sú vlastníkmi v tejto firmy, tejto spoločnosti a oni potom vymenujú predstavenstvo. A samozrejme, že musia aj monitorovať, ako toto predstavenstvo funguje, musia ho aj kontrolovať. Predstavenstvo potom vymenuje vedenie firmy, ale samozrejme, že musí aj monitorovať firmu, musí kontrolovať e, toto vedenie a musí samozrejme isté výzvy postaviť pred takéto vedenie. A vedenie samotné potom vlastne spravuje spoločnosť. Takže vždy musíte myslieť na túto čiaru, pretože takto to vždy funguje, keď začneme diskutovať o rôznych otázkach, ktoré nastaluje zelená kniha. Prečo? Pretože tu sa začína od toho riadenia, ako vlastne ten manažment zodpoveda za vedenie firmy, za to, ako rieši rizika a tak ďalej a spôsob, ako je organizovaná e, táto firma na to, aby naozaj mala rizika pod kontrolom, je mimoriadne dôležitý. Potom máte rad celých e, rad organizačných otázok, aká je úroveň rizika, aká je funkcia tohto rizika, je to vlastne nezávislé od tej e, operatívnej funkcie alebo nie. Je hlava um, oddelenia, ktoré zodpovedá za riadenie rizika, človek, ktorý uh, zodpovedá uh, vedeniu alebo nie. Máte dostatočné um, nástroje, pokiaľ ide o IT v nadväznosti na um, aktualizované informácie, pokiaľ ide o vystavovanie sa riziku. Máte vlastne nejaké dojednania, pokiaľ ide o kontrolu, aby ste mohli kontrolovať že ako vlastne sa meria riziko a či sa, berú, či sa berie všetko toto hodnotenie rizika do úvahy v nadväznosti na riadenie spoločnosti. A toto je samozrejme jedna časť a potom tam máte e, množstvo rôznych ďalších otázok, ktoré nájdete v tejto zelenej knihe, ktoré sa zaoberajú e, touto otázkou rizika. Ako za otázky rizika vlastne riešia zo strany e, manažmentu. Ale tak, ako som povedal, manažment musí byť kontrolovaný, musia byť predstavané pred neho ISC výzvy a musí to byť predstavenstvo, ktoré vlastne kontroluje vedenie. A predstavenstvo má vlastne tú práva moc toto robiť a má patričné informácie na to, aby mohlo isté výzvy stavať pred takéto vedenie. A ak naozaj toto robíte, tak potom naozaj vidíte e, isté veci. V prvom rade samozrejme to zloženie predstavenstva je veľmi dôležité. Je tam dostatok expertov, je tam dostatok nezávislých, nezávislosti, tak povediať, sú členovia predstavenstva ľuďmi, ktorí venujú dostatok času e, tejto práci a potom aká je tá diverzita. Pretože samozrejme, že tam je veľmi veľa otázok v nadväznosti na takúto diversifikovanosť, pretože musíte tam mať všetky kvality, o ktoré vám ide, pokiaľ ide o takéto predstavenstvo. A otázku, ktorú si musíme položiť, stačí to, alebo potrebujete väčšiu um, diverzitu? A títo experti v podstate um, sú povedzme z tej istej školy, ako sú ľudia, ktorí sedia vo vedení, sú schopní naozaj klásť patričné výzvy pred vedenie, pred manažment. Tam je celý rad otázok, ktoré v podstate nastolujú všetky takéto veci, ako môžete zabezpečiť, že to predstavenstvo bude mať patričnú kvalitu, expertné znalosti a tak povediac nezávislosť aby mohlo dostatočne a efektívnym spôsobom vlastne stavať isté výzvy, problémy pred e, vedenie. Ale keď robíte efektívne monitorovanie a efektívne takéto výzvy kladiete, tak potom samozrejme sa dostávate aj k otázke, či sú ideálne siete na patričnom mieste, či máte okamžité a kvalitné informácie v nadväznosti na riziko, aby ste skutočne boli schopní riadiť toto riziko. A toto je všetko súčasťou monitorovania. A potom samozrejme by ste mali mať kompetentné vedenie, mali by ste mať k dispozícii všetky tieto informácie, ale tá otázka ešte stále znie, mohli by sme nejakým spôsobom motivovať, respektíve mohli by sme vlastne nejakým spôsobom prinútiť to vedenie k tomu, aby to robilo lepšie. A potom je tam otázka právnej zodpovednosti. Či by mal vlastne to, malo toto vedenie byť um, tvrdšie pod uh, hrozbou uh, trestnoprávnej zodpovednosti, uh, právnej zodpovednosti a tak ďalej. A či si skutočne vykonáva uh, toto vedenie svoju prácu tak, ako by si ju vykonávať malo. A tá, hovoril som potom o akcionároch. Akcionári musia robiť niečo podobné, pokiaľ ide o predstavenstvo, pretože nemôžete jednoducho to nechať len na rozhodovanie predstavenstva a vedenia, pretože oni vlastne pracujú, obe tieto skupiny pracujú pre spoločnosť. A potom sa dostávate k základným problémom, ktorým všetci čelíme, že či sú akcionári skutočne angažovaní, či monitorujú e, prácu e, spoločnosti, alebo či majú veľmi krátko, e, krátkodobo motivovaný prístup, pokiaľ ide o firmu a či si plnia, ak by som mohol povedať, isté záväzky voči takejto spoločnosti. A práve z tohto e, dôvodu je tam množstvo rôznych otázok. Myslíte si, že by sme mali urobiť niečo na to, aby sme zabezpečili, že v prvom rade e, sa tieto veci budú harmonicky riešiť, že sa budeme snažiť v podstate vyhnúť sa, tak povedať, prázdnemu hlasovaniu, to znamená, že niekto povedzme hlasuje, ale on nemá nejaký ekonomický záujem na tom, aby tá firma dobre fungovala. A potom to riziko znáša niekto iný. Takže toto sú typy otázok, ktoré predkladáme, aby sme naozaj zabezpečili, že akcionári do toho e, rozsahu, do akého je to možné, budú transparentne eh, hlasovať a potom si musíme položiť otázky, že či sú tam ešte nejaké ďalšie aspekty, aby sme vlastne mali možnosť zabezpečiť, že títo akcionári skutočne budú robiť to, čo robiť majú. Takže toto je ten veľký eh, obraz eh, toho, že ako sa tieto veci vzájomne prepájajú. A ak dovolíte, chcel by som vám povedať, že toto isté sme sa snažili urobiť. Vždy sme sa snažili uh, v podstate ten všeobecný obraz načrtnúť, aby sme mohli vidieť, čo sa každá z týchto otázok snaží dosiahnuť. A keď si prečítate tie otázky, sú tam tri veci, ktoré musíte mať vždy na mysli. Tento dokument nie je vyhlásením politiky v nadväznosti na to, čo by sme mali robiť. Od tých aktorov sme častokrát počuli, že um, istá, ak istú otázku v podstate zámerne zam, zamlčíme, že je to vlastne istý politický úmysel. Ale vždy, keď si prečítame túto otázku, musíme sa opýtať sami seba, je to správna otázka a ak je, tak v tom prípade sa musíme opýtať, že či je patrične riešená. Ak nie je, čo musíme spraviť. Vždy tieto tri otázky musia na seba nadvezovať. A potom niekedy na to, aby sme skutočne e, tie odpovede e, dostali hodnotné, pretože niekedy totiž tu dostávate odpovede, ktoré vlastne nie sú odpovedou. Takže práve z tohto dôvodu by som teraz chcel ukončiť svoju prezentáciu. Dúfam, že vám to pomohlo a myslím si, že budeme v podstate e, v kontakte v nadväznosti na túto tému v ďalších týždňoch a mesiacoch. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem. Váš ko- vážený pán kolega Baltasar, nech sa páči. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pán predseda. Prirodzene, že by som chcel pogratulovať spravodajcovi a takisto aj komisii e, za, k týmto prezentáciám, ktoré tu odzneli. Pokiaľ ide o základné ustanovenia a pokiaľ ide o obsah zelenej knihy, v nadväznosti na riadenie a vedenie po hospodárskej kríze. A pokiaľ ide o toto obdobie, keď vlastne prichádzame s novými legislatívnymi iniciatívami. A toto rozhodnutie padlo pred niekoľkými týždňami v Štrasburgu v nadväznosti na takýto dozorný orgán. Čo vlastne vidíme z vašej správy, čo z toho vyplýva, je, že tá situácia je ďaleko kritickejšia, ako si myslíme. Ak sa pozrieme na tú zodpovednosť vedenia, manažmentu, predstavenstva takýchto finančných uh, firiem, vidíme, že v mnohých prípadoch ľudia v podstate splňajú istú úlohu bez toho, že by niečo skutočne robili. To znamená, že vlastne nekonajú v súlade e, s tými e, právomocami, s tou zodpovednosťou, vlastne, ktorú takáto funkcia so sebou prináša. Napríklad predstavenstvo um, je vystavené vôli um, riaditeľa e, spoločnosti a akcionári vlastne nemôžu nič povedať k celej tejto veci. A hlavne v takom prípade, keď sú tie veci veľmi roztrieštené a potom ako to je s tými auditormi a s ich úlohou, pretože častokrát vidíme, že, je veľmi, že prichádza k veľmi veľkému množstvu rôznych porušení zákona a potom to vedie k veľmi komplikovaným situáciám alebo prichádza k veľmi rizikovým operáciám a toto potom v podstate vedie k reťazovej reakcii a toto vlastne viedlo ku samotnej kríze. Zi e, vo finančnej inštitúcii, aké je vlastne úloha riaditeľa a ako riaditeľ rieši uh, riziko pretože ja samozrejme chápem varovanie pani Tynes, pretože by sme nechceli v podstate uvaliť nejaké dodatočné byrokratické bremená v nadväznosti na dozorný systém v týchto finančných inštitúciách, pretože nám my by sme skutočne chceli počuť odpovede na tie otázky, ktoré boli položené. Nie je pochybnosti o tom, že tu je potrebné zaviesť dodatočné opatrenia. Možno, že to budú právne ustanovenia v nadväznosti na právnu zodpovednosť manažmentu, v nadväznosti na zodpovednosť manažmentu. A samozrejme, že tak v občianskom, ako aj v trestnom práve existuje množstvo rôznych vecí. Je to veľmi komplikovaná záležitosť a do rôzneho stupňa. A samozrejme, že je tam aj tento mechanizmus um, podnikového práva, pretože samozrejme, že istým spôsobom vlastne um, podnikové právo rieši zodpovednosť uh, vedenia veľmi uh, jasným spôsobom. Záleží to samozrejme od toho, ako to uh, vnímame a externe a interne, ako zabezpečujeme dohľad, ako zabezpečujeme transparentnosť týchto firiem, ktoré nesú obrovskú zodpovednosť voči spoločnosti a občanom. Veľmi pekne ďakujem. Pán Masi. Ďakujem pekne. Myslím, že táto téma je veľmi dôležitá. Konflikt pravomoci, e, ktorý je medzi nami ako výbor Júri, teda, ktorý je s nami, tak e, vlastne takto ide o to, že ten e, konflikt právomoci medzi výbormi e, Júri a medzi výborom medzi výborom Júri a medzi výborom Ekon v Španielsku máme také porekadlo, že človek jediné zviera, ktoré klopitne e, dvakrát. A toto je proste problém, e, ktorý sa nám opakuje. E, opakuje sa, človek sa milí znovu a znovu, stalo sa nám to už v prípade Lehman Brothers, ale my sa zdá sa nepoučíme a budeme tú istú chybu opakovať druhýkrát. Preto si myslím, že táto právomoc by mala z tohto dôvodu mala pripadať nám a mali by sme od týchto justičných otázok odpojiť eh, ekonomov, pretože ekonomovia už eh, tak či tak narobili eh, veľa problémov s týmto súvisiacich. Na tomto výbore by sme teda mali podporiť iniciatívu komisie, pretože, ako som už povedal, ide tu o veľký problém. Tlakov bude veľa skupiny, všelijaké lobistické, tie už e, tu v parlamente e, chodia hore dole a ide o to, aby sme sa vrátili do tých, tých problémov, z ktorých práve teraz ešte iba e, sa snažíme vyhrábať. Takže treba byť lojálny voči nášmu právu, voči našim občanom a zabrániť týmto, týmto negatívnym javom. Komisia, aj komisár Barnie to povedal pri prezentácii zelenej knihy svojho času, Komisia teda trvá na tom, a veľmi rozumne to povedal, že oligopoli oligopoly predstavujú e, veľké problémy a o tom je vlastne tá zelená kniha čiastočne. Čiže oligopol, neviem, či je to až taký problém, v tomto konkrétnom e, prípade ide o to, že každý z týchto podnikov vlastne si vypracoval svojich vlastných klientov a má také riadenie, o ktorom hovorili viacerí e, predrečníci a vlastne ide o to, že nie je tu vlastne nezávislosť kritérií, ale to, čo v dokumente sa najprv prezentuje alebo ako veľmi korektné, nakoniec sa počas roku mení. A sme to videli už 3-4-5 e, rokov na tejto e, výbor, keď sa hovorilo o auditoroch, aké tu všelijaké boli tlaky e, na to, aby práve sa nestalo, e, že jednoducho nejakým spôsobom auditor bude chodiť e, po firmách Čiže oligopol podľa mňa nie je až taký dôležitý. Je samozrejme dôležitý, ale nie je až tak veľmi. A oveľa dôležitejšie, čo je, je to, aby boli dobré mechanizmy a aby sme to boli, aby sme to boli my, čo sa význame do právnych tém, e, e ktorí rozhodnú o tom, ako tie kontroly majú prebiehať a aby boli dobre, dobre nastavené, aby to nerozhodovali tie ekonomovia. O tom ide. Ďakujem. Thank you very much. Um... Ďakujem. Ďakujem, že som tu e, prítomná. Nevždy je to možné, pretože častokrát zasadnutia výborov sú v tom istom čase. Spomenuli sa tu tie relatívne e, právomoci. Ja si myslím, že by v tejto veci e, mala byť istá spolupráca právomoci, nie konflikt právomoci. V zelenej knihe je položená otázka, chceme mať nejaké postupy, ktoré sú možno špecifické pre finančné inštitúcie a nie sú už ale vhodné pre všetky firmy. A pokiaľ na túto skupujeme áno, presne tak by to malo byť, tak v tom prípade treba, aby sme si povedali, čo očakávame potom od, od tých ostatných podnikov, normálnych. A to si presne vyžaduje dobrý, dobré namiešanie tých dobrý pomer tých našich odborných vedomostí, ktoré máme v jednom aj v druhom výbore. Máme tu otázku 3 prepojenia medzi auditormi a dohľadom. Viacerí kolegovia povedali, ja som jeden, alebo ja patrím medzi nich. Prečo vlastne auditori e, nám nepovedali, že tieto veci sa tu dejú? Napríklad Lehman Brothers, hej? Tí vlastne všetky peniaze E, dávali do nejakého vedľajšieho účtu a, a vlastne nemali to poriadne rozdelené a niekto im to predsa mal povedať, ako môžete dávať všetky peniaze na jeden účet. Ale pokiaľ bude mať auditor zase naopak e, požiadavku príliš veľa informácií, ktoré majú ísť do hľadu, tak môžete zase zabraniť niektorým e, výmene niektorých informácií, ktoré majú byť medzi auditorom a medzi firmou. Takže to tiež nie je dobré. Aby sa nestalo, že e, skončíme ešte s horším výsledkom, že vlastne zabraníme e, takémuto toku informácií, pretože isté informácie musia, e, musia tiesť, ale je to iba od auditora smerom k dohľadu, je to iba jednosmerný tok je to napríklad napísané vlastne, že e, dohľad supervízory majú vlastne začať outsourcovať to, čo je ich práca smerom k auditorom? Myslím, že asi nie. Ale to sú presne otázky, ktoré vyplývajú z tejto, z tejto témy, ktoré vyplývajú z tejto otázky. Vo všeobecnosti teda mám ďalšiu otázku, pokiaľ ide o extriteritoriálny e, rozmer. Toto budeme mať napríklad v Európe takéto pravidla, ale čo sa stane so zahraničnými e, podnikmi, ktoré e, u nás e, podnikajú, majú tu pobočky a tak ďalej. Pokiaľ ide o toho risk officera, tak už v minulosti som povedala, že niekedy ich vo firmách považujú za menej hodnotných pracovníkov. Jednoducho, možno, že ich nevyhodia z roboty, ale dajú im nejakú menej dôležitú prácu pokiaľ oni tvrdia, že aktivity danej firmy sú príliš rizikové, hoci je to vlastne ich práca. Hm. Čiže otázka je, akým spôsobom môžete, hm, môžete napísať, hm, že niekto je nevyhoditeľný z práce, to zase vyplýva z toho iný konflikt. Že? Takže podstatné, aby sme to naformulovali dobre, aby to, aby to bolo dobre prepojené, možno aj na otázku dohľadu, pokiaľ ide o informačné technológie, ďalšie informácie, e, možno informácie o riziku, tie nevždy sú dobrým riešením, pretože ich, ich môže byť e, príliš veľa. Skôr ide o to, akým spôsobom e, sa spracujú, akým spôsobom ich tomu predstavenstvu predložíte. Malo by tam byť nejaké možno varovanie, pozrite sa, toto je dôležité, treba rozhodnúť v tejto veci nejakým spôsobom. To je práve že to, čo chýbalo v minulosti a toto treba napraviť. Ďalej akcionári. V e, posledných rokoch e, alebo kedysi bola, bol ten pomer 30-70 e, krátkodobý a dlhodobý záujem. 70% ľudí malo akcie dlhodobo, dosť dlho na to, aby vlastne mali dlhodobý záujem o ten podnik, ale momentálne už je to naopak, sa to otočilo a dá sa povedať, že 70% akcionárov v skutočnosti je jedno, čo sa s firmou z dlhodobého hľadiska stane. Čiže nemajú naozaj záujem o hlasovanie. Tomu sa treba tiež venovať. Keď sme sa na to pozreli v poslednom, alebo počas posledného mandátu, pamätám si, že sme zistili, že viaci, viacerí inštitucionálni investori, ktorí, ktorí vlastne požičiavali svoje akcie, tak povediac, tak e, si neuvedomovali niektoré veci s tým súvisiace, e, pokiaľ je o hlasovanie, možno, že aj e, toto je oblasť, kde by sa ešte dalo popracovať. Súhlasím s tým, čo tu zaznelo. E, dôležitý je dlhodobý hospodársky záujem. Takže to sú nejaké veci, ktoré mňa napadli v tejto súvislosti. A dúfam, e, ja dúfam, že sa budete môcť pozrieť na túto otázku prepojenia medzi auditorom a, kon- a dohľadom. Auditor e, to ste vy a dohľad, supervízor to je strana Econ. Čiže nejakým spôsobom by sa to malo prepojiť, aj keď neviem vám povedať ešte teraz e, presne ako, ale dúfam, že si naozaj pomôžeme. Mulțumesc. Aș avea uh, câteva întrebări pentru expertul comisiei. Pan Bodu, ďakujem pekne. Ak dovolíte, mám niekoľko otázok na zastupcu komisie. manažéri, nie sú odborníci. Máme tu dozornú radu, ktorej úlohou je chrániť v súlade s manažmentom záujmy spoločnosti. Títo rozhodujú o tom, ako funguje manažment, ako je tento odmeňovaný, No a na to by museli mať špecifické, špecifické znalosti, ktorými disponujú iba manažery. A to predstavenstvo a dozorná rada často takéto poznatky nemajú. Vzhľadom na veľkosť spoločnosti môže ísť o straty, ktoré sa týkajú nielen akcionárov, ale aj samotných zamestnancov alebo dodávateľov, zákazníkov, poskytovateľov služieb. Môže sa dokonca týkať aj štátneho rozpočtu. Takže moja otázka znie, aký je váš názor, ako by mala vznikať e, dozorná rada, z koho by mala pozostávať, majú to byť nejakí profici, malo by to vychádzať e, z nejakého zákona, je potrebná takáto legislatíva, to je moja prvá otázka. Druhá otázka, pokiaľ ide o Prepúšťanie manažerov. Máte pocit, že by to išlo aj bez eh, od nejakého odstupného? A ešte, ak to teda je zakotvené v zmluve. A ešte potom tretia otázka. Elektronické hlasovanie napríklad v prípade um, valných zhromaždení, že sa takto určoval dozorná rada. Čo si o tom myslíte? Dankeschön. Ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať zástupcovi komisie. Počúvala som ho veľmi pozorne. Táto téma je mimoriadne komplexná. Správa riadenie finančných inštitúcií. Vidíme, že tam je kopa otázok, kopa tém. A z toho pre mňa vyplýva, že finančná kríza nie je len vyjadrením že nie je teda iba nejakou nehodou, ale že ide o chybu systému, systémovú chybu a že musíme ten systém ako celok zmeniť. Finančné inštitúcie nie sú nejakí marťania, ale sú súčasťou našej spoločnosti a preto majú zodpovednosť a musia ju plniť v rámci spoločnosti. Aspekty, o ktorých ste hovorili, tie kritéria, demokratizácia, diverzita v tej ráde, z koho má pozostávať, či už to nazveme správna rada alebo dozorná rada. Toto sú naozaj veci, ktoré je potrebné poriešiť. Potom udržateľnosť, rôzne záujmy, akcionári na jednej strane, manažeri na druhej strane. To je tu jeden aspekt, ktorý je podľa mňa veľmi dôležitý a ešte tu neodznel to je tá demokratizácia, zapojenie zamestnancov, zástupcovia zamestnancov v jednotlivých systémoch finančných inštitúcií. A dôležité je pre mňa zdôrazniť aspekt politiky odmeňovania. Ja by som bola za to, aby tu boli naozaj záväzné opatrenia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 Ak dovolíte, poviem niečo z osobnej skúsenosti s finančným sektorom. Ja som klientom jednej z najväčších bulharských bank. Táto banka získala ocenenie Banka roka. A všimol som si v tejto mojej banke nasledovné. Pokiaľ ide o manažment, každý jeden z manažérov každej jednej pobočky sa zaoberá aj hodnotením rizik. Banka má vysokú mieru likvidity, ale nemôže dobre slúžiť svojim účelom. Čo je účelom banky? Banka má dávať do obehu peniaze aby hospodárstvo bolo financované. Takže ak budeme príliš obozretní, pokiaľ ide o riziko, tak to povedie k stagnácii hospodárstva. Je tu naozaj veľký tlak na úrovni manažmentu banky. Musí to odsúhlasiť predstavenstvo, to, čo vlastne nie je automaticky umožnené manažérom. Ale takto banka nemôže fungovať, nemôže e, vo všetkom rozhodovať z predstavenstvo. Predstavenstvo má obrovskú kontrolu v mojej banke nad manažmentom. Ja myslím, že by sme mali ísť cestou flexibilnejšieho prístupu. Áno, tento systém určitého hľadiska funguje, ale myslím si, že manažery by mali mať e, nemali mať zviazané ruky, mali by mať možnosť konať. V opačnom prípade finančné inštitúcie nebudú môcť plniť svoju úlohu v hospodárstve. Pokiaľ ide o kontrolu zo strany akcionárov, to, čo navrhujete vy, sa žiaľ uplatniť nedá. Prečo? Preto, lebo bulharskú Bulharsku väčšina bank je v rukách iných veľkých medzinárodných bank, inštitútov. alebo inými slovami je tam nejaký majoritný akcionár, ktorý vlastní viac než polovicu akcií. Ja som sa spojil s kolegami, odborníkmi na právo spoločnosti, na obchodné právo, pardon, a dozvedel som sa, že ak monopolizácia nedosahuje až takú úroveň, že v takom prípade sa môžu rozhodnúť akcionári stretnúť sa o druhej alebo o tretej v nejakom odľahlom mieste. Takže ja by som navrhoval, aby manažment vlastne naozaj mal v rukách riadenie tej spoločnosti a dôležitý je aj externý audit. manažéri Na to je potrebné, aby, sa, mm, aby mohli manažeri efektívne fungovať, je potrebné, aby sa výsledky auditu zverejňovali. Ďakujem pekne. Ak dovolíte, ja si dovolím ešte malé doplnenie k tomu, čo povedali kolegovia. Myslím si, že dôležité je to sa netýka iba finančných inštitúcií, ale týka sa to správa a riadenia spoločnosti. Tam ide o zloženie dozorných rád. Independent directors. Existujú rôzne kultúry v členských štátoch. V Nemecku napríklad dozorná rada je takým nástrojom moci, ktorý využívajú aj vlastníci, aby vplývali veľké podniky, tam platí paritné spolurozhodovanie a tam vzniká pardon, tam vznik independent director by uh, bol problematický, pretože by uh, vlastníci nemali 50% v dozornej rade, alebo by sa muselo, alebo by muselo dôjsť k zmenám uh, na úrovni uh, zamestnancov. Takže uh, toto často nie je realizovateľné. Podniková kultúra to neumožňuje preto musíme byť veľmi obozretní, keď sa venujeme týmto témam. Ďalšia vec, kto sú členovia dozornej rady? No že u nás doma si všímam, že v tých naozaj veľkých firmách eh, dochádza k stavu samokontroly, pretože tí, čo sú v tých dozorných radách, to je asi 100 osôb, stále tých istých, v určitých podnikoch sedia v predsedníctve, a v iných zasa v dozornej rade. To je, tí sa kontrolujú teda jedni druhých. A toto je taký problém, ktorý by sme mali podľa mňa prediskutovať, riešiť. Mali by sme sa snažiť prísť možno s mechanizmami na prelomenie takýchto štruktúr, lebo tieto štruktúry boli jednou z príčin, prečo vznikajú problémy. To som len chcel teda doplniť k tomu, čo tu oznelo z úst kolegov. Teraz navrhujem, aby komisia reagovala na položené otázky a na záver dáme slovo ešte pani Tajn, spravodajky. Nech sa páči komisia. Ďakujem vám za slovo, pán predseda. Jedna otázka odznela, ktorá sa týkala potreby toho, že by to mali byť profesionáli, ktorí sedia v predstavenstve ja som samozrejme nechcel e, zabiehať do e, detajlov v nadväznosti na túto diskusiu, pokiaľ ide o konkrétnu otázku, ale samozrejme, že padlo veľmi veľa otázok v nadväznosti na výber, čo požadujete v podstate od týchto ľudí či teda by to mali byť úplne jasné také požiadavky, že tam musia byť aj expertné znalosti, takže samozrejme, že my súhlasíme s tým, že pokiaľ ide o vysoko komplikované inštitúcie, ktoré pracujú s vysoko komplikovanými nástrojmi v nadväznosti na takúto peňažnú kontrolu, musíte samozrejme chápať, čo vlastne kontrolujete. To je jedna súčasť celej tejto celého tohto dotazníka, ako vlastne dosiahnuť takúto úroveň expertízy, ktorú potrebujeme. Potom je tam ďalšia otázka, ako to najlepšie môžeme spraviť prostredníctvom legislatívnych návrhov, eh, dobrovoľ, na dobrovoľnej báze a tak ďalej. Ale toto je niečo, čo vlastne musí vzísť z tých odpovedí, ktoré dostaneme. A ja sa na to nepozerám ako na nejaký problém, pretože náš prístup k tejto otázke je presne taký prístup, ktorý o, ktorom hovorili vážení členovia parlamentu, že je potrebné naozaj, aby to boli profesionáli. A pokiaľ ide o odmenu, odmena, to tu zaznelo raz alebo dvakrát. Táto otázka tam tiež je, ale nesmieme zabúdať na to, že samozrejme už existujú isté návrhy v nadväznosti na CRD, pokiaľ ide o banky a finančné inštitúcie, tam sú isté odporúčania. Takže myslím si, že zatiaľ v podstate je potrebné hovoriť o tejto otázke, ale súčasne sa zamerať na to, aby sme sledovali, ako sa toto vlastne implementuje a aké sú účinky priamo proste na danom mieste. A potom tu odznela otázka v nadväznosti na právomoci um, predstavenstva a vedenia manažmentu. A môžem vám povedať, že Eh, ma to dosť fascinovalo, to stretnutie o tretej, nejaká schôdza ráno na nejakom čudnom mieste. Otázka neznie tak, že by ste museli byť veľmi preskriptívni, pokiaľ ide o túto záležitosť, pretože každá firma môže byť odlišná. To znamená, že musíte mať flexibilné riešenia. O tom ste hovorili niektorý člen parlamentu hovoril vlastne o tejto otázke rôznych štruktúr akcionárov. Máte hlavných akcionárov a potom sú finančné inštitúcie, kde e, napríklad to vlastníctvo je veľmi roztrieštené medzi mnohých akcionárov. Samozrejme, že neexistuje jedno riešenie, ktoré by bolo vhodné pre všetkých pretože tie e, spoločnosti sú veľmi odlišné, ale dôležité je nájsť to najlepšie riešenie, aby skutočne bola takáto firma dobre riadená, aby nikto nemal možnosť nejakým spôsobom nezohľadňovať záujmy firmy, respektíve akcionárov, tí, ktorí sedia v predstavenstve, tí, to, to predstavenstvo musí byť vyvážené, musí mať patričné expertné znalosti. To je dôležité pokiaľ ide o túto otázku. A potom tu odzneli ešte niektoré vyhlásenia. s väčšinou ktorých súhlasíme. To sú dôležité otázky, ale zatiaľ na tie nemáme odpovede. Takže to, o čom hovorila pani Bousová, to sú veľmi dôležité veci, ale túto otázku auditorov a tak ďalej, to, tu sme tam už zapracovali. Aj otázku konfliktu záujmov. To sú veľmi dôležité veci a toto budeme musieť riešiť. A toto sú veci, ktoré sú otvorené na budúcu diskusiu. Neviem, že či som opomenul na niektoré otázky, som si ich proste nebral do úvahy. Ďakujem vám. Um, to je ťažké na niečo nezabudnúť. Veľmi pekne ďakujem komisie, ďakujem aj veľmi mnohým príspevkom zo strany kolegov. Vidím si, že táto téma mnohých zaujíma, ale každopádne samozrejme si myslím, že ešte zatiaľ nemám všetky takéto stanoviska a, a e, budem sa snažiť prirodzene sústrediť sa na tú hlavnú úlohu, čo budeme musieť regulovať, pretože tie kultúry, v ktorých fungujeme, sú veľmi odlišné. A v podstate nemôžeme regulovať niektoré veci, ktoré v podstate v patričných členských krajinách sa považujú za niečo, čo je naozaj právomocou vedenia, respektíve predstavenstva. Takže teraz by sme prešli v podstate na ďalší bod programu. O... Ide o, o petíciu o prístup tretich strán k predbežným rozhodnutiam Európskeho súdneho dvoru. Je to veľmi zaujímavá petícia, pretože má to patričné dôsledky a bude mať patričné dôsledky. V podstate tam ide o to, že niekto, kto sa súdi teda kto, nie, kto sa kto, sa, kto nie je um, účastníkom súdneho sporu v nadväznosti na Európsky súdny dvor, že či v podstate môže nejakým spôsobom mať prístup k takýmto konaniam. Pretože toto sú veci, ktoré v podstate vždy vlastne istým spôsobom zlyhávali a chcela by som v podstate sa snažiť o to, aby som vám to objasnila. Dôležitým bodom je následovný bod. A tu sa v podstate ľudia odvolávajú na to, že niečo, čo e, je dovolené explicitne, e, e, nie je explicitne zakázané. Čiže ide tam vlastne o to, že máme rôzne právne tradície v tejto oblasti. A sú tam aj také, ktoré v podstate vychádzajú z princípu otvorenosti a v opodstatnených prípadoch v podstate isté výnimky pripúšťajú. A sú také konania, ktoré vlastne všetky tieto doklady považujú za dôverné, za tajné a nie je k ním prístup. A to je rozhodná otázka, ako je možné, respektíve ako by sa mala táto otázka riešiť na Európskom súdnom dvore. Mal by to byť princíp otvorenosti, ktorý by mal prevládať, čo je vlastne aj v článku 1 odsek 2, pretože ide o základnú zásadu otvorenosti Európskej únie, alebo či by sa mali brať do úvahy právne tradície jednotlivých krajín, v ktorých mnoh, v mnohých prípadoch v podstate sa tieto veci považujú za dôverné a len v odôvodnených prípadoch sa vlastne uh, sú prístupné, uh, otvorené, tak povediať. Samozrejme, že ja by som v podstate sa prikláňala k tomu prievodnú princípu, pretože naozaj verím v to, že tá európska tradícia na európskej úrovni v podstate sa odlišuje od istých e, tradícií, ktoré fungujú v členských štátoch, to znamená tradícií držať veci v tajnosti a považovať ich za tajné, dôverné a tak ďalej. Ale to samozrejme neznamená, že všetko by sa automaticky malo takto otvoriť, ale v istých pochybných prípadoch samozrejme by e, sa mal zakázať prístup, pretože tam naozaj ide vlastne v mnohých prípadoch o ochranu osobnosti a je to veľmi potrebné a je to správne. Vo všeobecnosti v podstate ide o presadzovanie istých základných práv a je to potrebné naozaj celkom jasne artikulovať. A potom tam ide aj o vedecké otázky, respektíve v niektorých e, prípadoch povedzme e, aj záujem eh, verejnosti je veľmi dôležitý. Takže predtým, ako vám predstavím túto moju eh, správu, respektíve stanovisko, chcela by som isté veci objasniť. Eh, mala by som, um, mám proste tendenciu uh, sa stavať za to, aby to bola väčšia otvorenosť, pokiaľ ide o našich občanov a občianky, a aby vlastne mali prístupy aj k týmto súdnym uh, aktom. E, existuje e, málo ľudí, ktorí z nejakých dôvodov v podstate si idú preštudovať nejaký súdny spis a prirodzene, že sú isté výnimky, ale prirodzene, že tu musí byť e, možnosť ochrany, ktorá je aj definovaná, ktorá funguje a práve z toho dôvodu v podstate by som sa prikláňala k tej tomu prvému bodu, to znamená k tomu, e, za, tej zásade otvorenosti. A toto je vlastne e, postulát Európskeho parlamentu. Takže prosím vás o vaše reakcie. Ďakujem vám. Pani kolegyňa Vixel, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predseda. Toto je extrémne dôležitý, zásadný bod. A chcela by som sa poďakovať Eve Lichtenbergerovej, ktorá skutočne v podstate tlačí na tú zásadu, ktorú by som aj ja chcela počiarknúť. Otvorenosť a prístup. Existujú pravidlá, ktoré skutočne pokrývajú všetko to, čo je tajné, dôverné, ale je to veľmi dôležité samozrejme aj v nadväznosti na získavanie dôvery, dôvery voči inštitúcie, dôvery voči e, právnemu štátu alebo právnemu poriadku a tu by sme naozaj mali patričným spôsobom Um, na tom trvať. A mali by sme sa snažili, snažiť v podstate istým spôsobom uh, tú hmlu rozfúkať, tak povedať, pretože to je veľmi dôležité, pokiaľ ide o dôveru našich občanov, pretože my by sme v podstate nemali vlastne podceňovať to, že všetko to, čo nie je zakázané, je povolené. A preto by ľudia mali mať k tomuto prístup. Pán kolega Boldis. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo. Ja som tieňovým spravodajcom nadväznosti na toto stanovisko a je to veľmi dôležitá otázka, otázka, ktorú úplnou náhodou ktorá sa úplnou náhodou vynorila práve v nadväznosti na petíciu z Nemecka. A práve z toho dôvodu by som chcel súhlasiť s našou spravodajkyňou, ale v niektorých e, opodstatnených prípadoch, keď hovoríme skutočne o ochrane základných práv, keď hovoríme o výskumnej práci a tak ďalej. Tento prístup by sa mal udelovať na základe zásady otvorenosti a dnes v podstate, pokiaľ ide o tie, takéto pravidlo Európskeho súdneho dôvodu, takéto pravidla tam chýbajú. To znamená, že častokrát vlastne sa obracajú e, navrhovatelia aj na Európsky súdny e, na súd pre e, ľudské práva v Štrasburgu, kde je všetko otvorené. A práve Lisabonská zmluva by mala presadzovať túto zásadu otvorenosti. Tá je jasne počiarknutá článku 15. Táto zásada je novou novým vzorcom, ktorý bol zapracovaný do Lisabonskej zmluvy a vlastne dáva právo každej fyzickej ako aj právnickej osobe bez ohľadu na jej e, bydlisko alebo sídlo mať prístup k týmto e, dokumentom inštitúcie. Takže nedávno v podstate e, sme prijali uznesenie v nadväznosti na rozšírenie nariadenia, ktoré vlastne reguluje prístup k dokumentom. Toto je nariadenie 1041 z roku 2001 a toto je nariadenie, ktoré hovorí o prístupe k dokumentom Európskeho parlamentu, Európskej komisie a rady toto je vlastne nariadenie, ktoré by sa malo rozšíriť aj na iné inštitúcie, to znamená aj na rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. To znamená, že my sme viazaní týmto nariadením a je to tam presne popísané a vlastne presne sa tam hovorí o tom, že by sa to malo týkať aj Európskeho súdneho dvora. Zatiaľ takéto uh, spisy nie sú, uh, plne k dispozícii. Hovorí sa tam samozrejme o, o mm, záujme verejnosti, o otázkach obrany, o istých e, právnych aspektoch, o ochrane o e, osobných údajov a tak ďalej. Ale my si myslíme, že pokiaľ ide o túto záležitosť, len Európska komisia, respektíve súd, môžu iniciovať e, takéto zmeny a pozmeňovacie návrhy a práve z toho dôvodu e, by sme mali riešiť túto záležitosť. Európska komisia aj Európsky súdny dvor by toto mali riešiť a mali by sme ich o to požiadať, pretože oni majú právo iniciovať isté veci v tejto oblasti. V prvom rade by sme mali sa zamyslieť nad tým, že ako by sa vlastne tento rozsah tohto nariadenia mohol rozšíriť o iné inštitúcie a že či v podstate, pokiaľ ide o Predmet tejto petície v nadväznosti na možnosť mať prístup k dokumentom, keď patričný účastník môže v podstate dokázať, a že aj napriek tomu, že je tretou stranou, má legitimný záujem preštudovať si tieto dokumenty, pretože toto sú samozrejme veci, do ktorých my nemôžeme zasahovať. My nemôžeme zmeniť e, pravidla Európskeho súdneho dvora, ale samozrejme, že môžeme isté veci nariadiť prostredníctvom pozmeneného nariadené. Ja samozrejme som tiež na zozname rečníkov. My máme samozrejme uh, také skúsenosti, že pokiaľ ide o tieto otázky Európskeho súdneho dvora, uh, je samozrejme isté nariadenie, ktoré to vlastne predpisuje, ale právne spisy sú niečo iné ako normálne dokumenty, ktoré kolujú v parlamente a pokiaľ ide o právne spisy, tam samozrejme nie všetko sa, tak povediať, položí na stôl a každá tretia osoba, ktorá by mala mať, mohla mať prístup vlastne k takýmto súdnym spisom, um, to sa mi zdá trošku pritiahnuté za vlasy, pretože tam musí byť vlastne nejaká zainteresovanosť, nejaký dopad proste, ktoré by to malo mať vlastne na túto tretiu stranu. A musia tam byť v podstate isté uh, podmienky splnené. A to samozrejme uh, zodpovedá vlastne aj uh, um, tomu, že vlastne tam ide o detailné záležitosti, pokiaľ ide o takéto uh, spisy. A musíme sa samozrejme Európskeho súdneho dvora na toto opýtať, pretože potrebujeme mať potom naozaj veľmi detailné nariadenie, ktoré jasne povie v konkrétnych prípadoch, kedy vlastne má mať takáto tretia strana prístup a kedy nie. Pretože tu ide skutočne o istú prax a ide tam len, nie len o Európsky súdny dvor, ale aj o iné uh, subjekty, povedzme komisiu a tak ďalej, že či skutočne proste tie tretie strany môžu mať prístup. Takže nech sa páči najprv vy a potom Diane Wallis. Nech sa páči. Ja budem hovoriť po vás, nech sa páči. Ďakujem vám za slovo, pán predseda. Ja sa budem snažiť neopakovať to, čo už povedali moji kolegovia. Súhlasím s tým, čo ste povedali, pán predseda, pretože to nie je veľmi rozumné. Každému dať prístup k istým informáciám. Musia proste naozaj dokázať, že tam ide o legitimný záujem. Napríklad v Bulharsku máme istý postup, ktorý sa vzťahuje na prístup tretích strán, pokiaľ ide o konkrétne súdne konanie, respektíve pokiaľ ide o istý proces. To znamená, že ak niekto má o to záujem, musí požiadať o to, aby v podstate mal k tomuto prístup a musí vlastne mu to byť povolené. Ja sa na to pozerám tak, že táto iniciatíva zo strany komisie Zdá sa, že komisia takúto iniciatívu na seba nechce prevziať. A ja to viem pochopiť, prečo nie je ochotná stať sa iniciátorom eh, nejakého legislatívneho návrhu v tejto oblasti. A ja som skutočne presvedčený, že Európsky súdny dvor je naozaj inštitúciou, ktorá sa vždy snaží o transparentnosť. Takže pravdepodobne Európsky súdny dvor by spolupracovať. Diana Wallis, nech sa páči. Ďakujem. Je to, myslím, veľmi dôležitá téma, citlivá téma, ale vždy sa mi zdalo, že veľmi e, divné o tom hovoriť v súvislosti so súdnym e, dvorom. E, možno, že legislatíva v vnútri štátoch, v členských štátoch nie je v tomto až taká E, zvláštne, ale vôbec e, uznanie e, viny, že aj to samo o sebe, alebo teda odmietnutie viny je nejakým spôsobom obmedzené a to mi príde úplne zvláštne, pretože treba, aby verejnosť mala prístup k tomu, kto o čo, alebo komu o čo ide v tom spore. Takže mal by byť k tomu nejaký systém, možno aj súkromný, teda neverejných dokumentov. Ale v minulosti, keď som E, ja e, požiadala napríklad v Anglicku o e, nejakú kópiu dokumentu, ktorý bol vlastne napísaný v náš prospech. Ja som on tú kópiu požiadala, nedali mi ju a to mi prišlo veľmi zvláštne. Takže je to, je to zvláštna vec. My máme dobrý vzťah, alebo mali sme v minulosti dobrý vzťah so súdnym dvorom, ale predsa len by bolo lepšie, keby oni boli voči E, verejnosti otvorenejší e, aj v tomto konkrétnom možnom prípade. V každom prípade treba dosiahnuť väčší e, krok. Nech sa páči, pán kolega Rabkaj. Áno, ja som chcel povedať niečo podobné ako kolegyňa Volis. Informovali ma totiž v tomto zmysle, nechcem k tomu už teda nič dodávať, len chcem povedať, že podľa môjho názoru som skrátka skeptický, povedať len tak, že je všetko otvorené a na druhej strane vidíme, že teda chceme, aby to bolo otvorené. Petičný výbor nám nepovedal, o čo presne ide, takže otvorenosť v samotnej inštitúcii nefunguje. Takže je tu mnoho vecí, ktoré je potrebné doplniť, mnoho informácií. Takže prosím, prehlobme to, aby sme vedeli, o aký prípad pre Boha ide. Ja, pre mňa to nie je také zrejme. Bolo by dobré spojiť sa aj s Európskym súdnym dvorom. Trošku ma sklamala komisia. Komisia už reagovala. To komunike, ktoré sme dostali 2.9., tam komisia hovorí v tom zmysle umy ma, ale nenamoč ma. Takže ona má teda to iniciatívne právo, ale Nebudem sa k tomu vyjadrovať, lebo to spadá do kompetencie súdneho dvora. Takto nemôže vyzerať vaša reakcia, tam musí byť jasne povedané, čo si o tom myslíte, aké je vaše stanovisko. Máme takýto monopol, my chránime zmluvy a v takom prípade musia tejto e, zodpovednosti aj dostať. My máme nepriame právo iniciatívy, ja navrhujem, pošlame list Európskemu súdnemu dvoru, poukážeme na skutkový stav, ako ho my vnímame, možno by sekretariat to mohol ešte e, preskúmať, aby sme vedeli presne, o čo ide. A potom poprosím, aby sa k tomu súdny dvor vyjadril aj vo vzťahu k rozhodnutiu komisie, že rozhodujúce je to, čo si o to myslí e, súdny dvor a súdny dvor nám potom povie, či to treba alebo to netreba. Keď takáto potreba existuje, tak prídeme s e, legislatívnou iniciatívnou správou. Toto je podľa mňa logická cesta, ktorou sa vydať. Pani kolegyňa Lichtenberger a potom ešte Nuž, e, ja by som chcela poukázať na ten princíp otvorenosti so zadefinovanými obmedzeniami. To neznamená pre Boha, že každý z nás môže mať e, náhľad do všetkých e, aktov. Áno, sú tu v zásade princípy otvorenosti s určitými výnimkami a toto musí byť precízne naformulované. Princíp uzavretosti z neho vystáva oveľa viac kritických otázok, pretože je to zložitejšie. Ja som nepoukazovala na skutkovú podstatu tohto prípadu, lebo našim úlohom je stanoviť len princíp, povedať, že toto bude náš princíp a z toho vyplývajú tieto a tieto pravidlá. Ja tiež Nemám z toho dobrý pocit, keď komisia príde s takýmto princípom Mikado, kto sa prvý pohne, ten prihral, prehral. To podľa mňa nie je správne. Túto vec musíme vyriešiť. Lisabonská zmluva platí, princíp otvorenosti je v nej naformulovaný a obmedzenia budú obsahovať presne tie prípady, ako napríklad, keď niekto chce náhľad, aby zistil, čo sa zistilo pri e, prehliadke, domovej prehliadke konkurenta. Toto nie je skrátka možná, ale v prípadoch môže byť opodstatnený záujem, keď napríklad ide o nejaký paralelný prípad, e, ktorý sa rieši a v záujme prípravy. Toto sú podľa mňa oprávnené záujmy. A keď to zavriem a niekto bude potom musieť žiadať, žiadať, žiadať. Toto podľa mňa nie je správny postup. Ja súhlasím s tým postupom. Ešte sa o tom lepšie poinformovať. Kľudne počkajme pretože my nerozhodujeme o tejto petícii, v tomto konkrétnom prípade my rozhodujeme o princípoch, o tom, ako Lisabonská zmluva bude uplatňovaná na takéto problémové prípady. Ďakujem. Ešte v mojej Ďakujem, ešte chcem doplniť, čo tu teraz zaznelo. Bolo by zaujímavé spýtať sa komisie, prípadne aj súdneho dvora na uznesenie parlamentu, kde sa nariadenie o prístupe e, k dokumentom Európskeho parlamentu vlastne rozširuje. Európsky parlament tam jasne hovorí, aké sú podmienky a že teda by sa to malo rozšíriť a platiť aj na dokumenty súdneho dvora. Myslím, že pre súdny dvor by to malo byť e, celkom bezpečné, nekontroverzné, takýmto spôsobom e, e, ten právny postup, legálny postup riešiť. Hovorím teraz o prístupe k dokumentom ex post. Myslím, že toto nariadenie sa ak by sa teda rozšírilo aj na súdny dvor, by zmenilo e, pravidla e, hry. E, pretože vlastne legislatíva okolo súdneho dvoru sa mení formou nariadení, takže môžeme to rozšíriť, túto otázku aj na súdny dvor a bude to vyžadovať aby sa zmenili aj vnútorné, e, alebo rokovacie poriadky, alebo vnútorné pravidla samotného súdneho dvoru. Myslím, že k tomu by sa mohla vyjadriť, vyjadriť pardon, komisia. Dobre, komisia tu nie, nemôžeme sa jej na to spýtať. Jedine písomná forma nám zostáva. Takže pôjdeme tou cestou, ktorú som navrhol ja a spravodajkyňa Zašleme list súdnemu dvoru, nech nám objasní ten prípad, nech k nemu zaujme stanovisko a nech nám povie, či považuje za potrebnú legislatívnu iniciatívu. Dobre? Dobre, a potom to budeme riešiť. Výborne. Tak poďme k ďalšiemu bodu programu. Ide o práva spotrebiteľov a Diana Volis je spravodajkyňou. Nech sa páči. Ďakujem pán predseda. Teraz sme v takej fáze, kde kolegovia predložili plnoce návrhy k môjmu pôvodnému stanovisku. To isté sa stalo aj na výbore IMKO. S nimi úzko spolupracujeme na tejto veci a vrátim sa k tomu neskôr. Na oboch výboroch sú stovky pozmeňovacích návrhov. Tu to číslo je možno trochu nižšie, a mnohé návrhy sú technického charakteru. Možno si kolegovia budú ešte pamätať, že v návrhu stanoviska som bola toho názoru, že tak ako vždy e, tento výbor chce sledovať e, ten spoločný referenčný ramec, chceli sme malú intervenciu národného práva a rozumiem, rozumiem tam nechceli mať eh, nejaké národné riešenia zakompo- zakomponované do toho alebo nejako zamiešané. Už minule som povedal, keď o tom bola diskusia, že som nebola spokojná so svojou vlastnou správou, že by sa mi eh, bolo páčilo, eh, keby som bola ambicioznejšia ale e, mal som pocit, že veľa ľudí e, pozitívne e, prijali, prijalo ten môj taký možno menej ambiciozný prístup a možno keby že býval, keby bol býval viac ambiciozný, neviem, či by vlastne ten výsledok bol ako dobrý, či by to bol taký dobrý základ pre rokovanie. Ja som ro- rokoval aj s Alexandrom Švábom, ktorý je spravodajcom na výbore IMCO v tejto veci na základe týchto diskusí sme sa spoločne rozhodli, že sa budeme snažiť dopracovať sa v takej situácii, kde jeden aj druhý budeme schopní dosiahnuť konsenzus, konsenzus pokiaľ ide o viac harmonizácie, e, keďže politicky nám to dáva možnosť e, podporiť trh, spotrebiteľský trh v Európe, čo do dnešného dňa sa nám nepodarilo Tiež si myslíme, že keď sa pozrieme na tieto dve eh, správy, hoci pán Šváb trochu pozmenil eh, konštrukciu pôvodnej smernice, eh, čiže isté komplikácie s tým súvisia, ale predsa len asi naše stanoviska nie sú až také odlišné, ako sme si možno pôvodne mysleli. S pomocou tohto výboru sme sa rozhodli požiadať dvoch odborníkov, jedného z Nemecka a jedného z Británie, ktorí, e, myslím si, nezapadajú úplne do toho čarovného okruhu a magického okruhu expertov, na ktorých sa vždy obraciame. Proste sú to dvaja ľudia, ktorí sa na tú tému pozrú e, naozaj nezávislo a, a povedia nám, kde si myslia, že by sme mohli ísť, alebo kam by sme mohli zájsť, ak chceme realisticky dosiahnuť vysokú mieru harmonizácie. Je to správa, ktorá teraz je k dispozícii všetkým a povedala by som, Mm, povedal by som, že tam sú dve dôležité veci a na základe toho aj ja som tie pozmeňovacie návrhy vlastne pripravila. Poprvé, pán švába, ja sme očakávali, E, že tie rozdiely medzi nami budú veľké, ale ukázalo sa, že nie sú až také veľké a experti nám pripravili veľmi užitočný, e, takú užitočnú tabulku, kde vlastne ukázali, aké tie rozdiely sú. A to je veľmi praktická vec, veľmi užitočná vec, pretože e, sú tam tie rozdiely uvedené na základe vlastne minimálneho, minimalistického, maximalistického prístupu k harmonizácii. Ale aspoň vidíte z tej tabulky, Eh, kde sú rozdiely, kde máme spoločné eh, názory a na úvod tam experti naozaj veľmi opatrne, pozorne eh, píšu, ako by sme aj v súlade s judikatúrou súdneho dvoru mohli vlastne zdôvodniť bezpečne použitie maximálnej harmonizácie. Takže tam, kde je na to jasný právny základ, kde je na to jasné odôvodnenie, tam sa dá ísť cestou maximálnej harmonizácie. Takže toto sú e, naše základy, z ktorých sme vychádzali, rozdielili medzi dvoma správami a, a miesta, kde si experti mysleli, že by sme mohli e, zajsť ďalej, pokiaľ ide harmonizáciu. Na základe teda tohto sme potom, alebo ja som pripravila ďalšie pozmeňovacie návrhy. E, dám vám pár príkladov. Napríklad Odborníci mali e, pocit, že by sme mohli dosiahnuť viac pokroku, napríklad pokiaľ ide o definíciu e, súladu. Čiže či e, vlastne e, dodaný tovar je v súlade e, so zmluvou. Čiže Mm, takáto definícia na európskej úrovni by mohla byť užitočná. Experti povedali, že by sa to dalo spraviť, dokonca navrhli, a tu sme presne aj dali do pozmeňovacieho návrhu, aby sme prebrali definíciu z vedenského dohovoru o, všeobe, o, o, e, o predaji, o predaji e, tovaru. E, čiže to je dohovor, kde je vysoká miera e, ochrany spotrebiteľa. Práve v tomto duchu som sa rozhodla, e, že budeme postupovať a teraz vlastne e, vždy zoberieme e, konkrétny článok alebo konkrétny oddiel e, textu a povieme si, je možné dohodnúť sa v tom bode na harmonizácii alebo nie. A potom sa vraciame k tej všeobecnej téme minimálna harmonizácia, čiže členské štáty môžu ešte spraviť viac, potom tá cieľená harmonizácia a tak ďalej. Túto vec sme vlastne zatiaľ dali bokom ja na záver tohto e, cvičenia som sa potom ešte stále vrátila naspäť k minimálnej harmonizácii, pretože vidím, že veľa kolegov mm, je im to proste bližšie a e, tým pádom mm, by za to ľahšie zahlasovali, ale možno by bolo lepšie zabudnúť na celý článok ako taký a pozrieť sa na to, čo sa dá praviť, spraviť v konkrétnom prípade. Teraz prejdem všetky pozmeňovacie návrhy e, na výbore, ktoré e, teda boli predložené myslím si, že v mnohých prípadoch môžeme a podarí sa nám dosiahnuť kompromis. Myslím, že tá úloha nebude až taká ťažká, ako možno tomu napovedajú tie čísla, ale budeme sa snažiť teda pracovať e, tak, ako som teraz povedal. Jeden problém tu ale zostáva, bohužiaľ predseda výboru tu už nie je, ale tento problém je vlastne práve problémom právomoci medzi nami a výborom IMKO a je to problém, je to spor, ktorý, ktorý naozaj začína byť trochu nepríjemný. Oni majú pocit, že veľa aspektov smernice e, E, e, alebo častokrát tam napísané proste slovko spotrebiteľa, preto oni by e, to mali mať vo svojej právomoci a v skutočnosti podľa mňa ide o všeobecné otázky zmluvného práva. Takže v tomto sme sa ešte nedohodli a možno, možno to hlasovanie kvôli tomu to bude trochu komplikované, ale my sa snažíme na našom výbore dosiahnuť kompromis, pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy v rámci politických skupín a pokúsime sa odhlasovať niečo, čo bude koherentné e, ako výstup z nášho výboru. A otázku právomoci by sme si možno nechali na neskôr, ale e, spýtam sa ešte pána predsedu, čo si myslí on, pokiaľ ide o, o právomoc, ale úplne povedané, e, E, posledné listy, ktoré sme dostali od e, IMKA, naznačili, že my by sme mohli dostať iba kapitolu 5 a úprimne povedané v kapitole 5 e, niečo robiť. Takže na teraz by som uprednostnila a myslím si, myslím si, že aj kolega Zimko to akceptuje, že obidva výbory naďalej budú pracovať na tom a, a nakoniec sa to možno podarí nejako zladiť. Ďakujem. Herr äh, Pani Lechner, ďakujem pekne, pán predseda. V mene našej skupiny môžem povedať, že pre nás je dôležité objasnenie k pozmeňovaciemu návrhu. Ten som ja predložila s kolegami Castex a Masip. Ide o kľúčový pozmeňovací návrh pre nás, preto to tu načrtávam, bol tu určitý chaos, pokiaľ ide o organizácie zaoberajúce sa ochranou spotrebiteľov. My chceme čo možno najväčšiu mieru ochrany pre spotrebiteľov. A v tomto zmysle chcem poukázať na to, že osobne vznikla chyba pri preklade z Nemčiny do Angličtiny. Ide o návrh číslo 174. Takže keď to budete preskúmavať tie návrhy, tak prosím, pamätajte na to, že chceme čo možno najväčšiu mieru ochrany pre spotrebiteľov, teda tie minimálne štandardy, aby členské štáty mali možnosť prijať prísnejšie opatrenia. Technicky to vyrieším tak, že predložím ústny návrh, len som chcela na tomto mieste túto vec zdôrazniť aby to nakoniec neskončilo v opačnom zmysle, než sme zamýšľali. Ja, um, das war ja... Pani Lichtenberg. Áno, čo povedala kolegyňa Regner. To je ten problém, ktorý sa neustále vracia v súvislosti s minimálnymi štandardami. Po rakúsky sa hovorí, že toto je na nič toto je e, veľmi zložitá vec, pretože je tu taká tendencia, že tieto minimálne štandardy, že často sa krajiny, kde je vyššia úroveň ochrany, vracajú k týmto minimálnym štandardom, pretože tu máme hospodárskú súťaž, štáty proti štátom, teda firmy, firmy v jednom štáte proti firmám v inom štáte, snaha neznevýhodňovať e, svoje podniky. Takže naozaj je to komplikované. Súhlasím s postupom kolegyne Wallis. Výborne, ale musíme rýchlo objasniť kto sa bude ako zúčastňovať tohto postupu a ako, aj na úrovni výborov, pretože nie som rovnakého názoru ako ten druhý výbor, že všetko, kde je slovo spotrebiteľ, patrí im. Takže sa to musí posudzovať z vecného hľadiska a z tohto hľadiska rozdielovať. Tento dokument je pre mňa veľmi dôležitý. Minimum, maximum, pohyb na tejto osi, aby sme dospeli k dobrému riešeniu. Čas už pokročil, takže už nebudem dlhšie hovoriť. Pán kolega Masip, nech sa páči. Ďakujem. Ja s tým e, súhlasím naozaj. Treba zapísať, e, e, pokiaľ sme my spravili nejakú chybu, pokiaľ ide o ten pozmeňovací návrh, prešlo to cez angličtinu, potom to prešlo do ďalších jazykov a proste vznikla tam tá chyba a treba to naozaj treba to naozaj povedať, pretože my samozrejme chceme podporu a ochranu spotrebiteľov čo možno najväčšiu. Čiže táto chyba, ktorá sa nám tam e, vlúdila, e, na tu chceme e, upozorniť, ale môže sa nám stať tá istá chyba znovu, ako hovorí pani, tá istá chyba, ako hovorí pani Wallis, nie na základe týchto slov a týchto preferencií, pokiaľ ide o maximálnu alebo minimálnu situáciu e, národných regulácií. Ide o to, že aj s inými stranami môžeme sa dopracovať k tej chybe, že konceptuálne jednoducho e, pripravujeme stanovisko k niečomu, čo my vlastne odsudzujeme. Takže preto je podľa mňa veľmi dôležité, aby teda či hovoríme to isté alebo nehovoríme, aby až, na, až do záveru, až dokonca, ako e, pani Ulis povedala, sme vlastne udržali toho správneho ducha. O to ide. Ďakujem pekne, znova sa vyjadrím aj ja. Ja si myslím, že ten článok 4, že ten spor okolo neho je teoretický, pretože pri príprave tohto, tejto smernice bolo jasné, že to je rozhodovanie od odseku k odseku, či je potrebná maximálna harmonizácia alebo nie z definície z lehôd vyplýva, že je to skôr uh, uspôsobené na harmonizáciu, takže z tohto musíme vychádzať. Môžeme sa sporiť o jednotlivostiach, ale ak ide o článok 4, aby som ho najradšej celý vypustil. A potom prístup od prípadu k prípadu minimálna či maximálna harmonizácia. Pokiaľ ide o kompetencie, Malcolm Harbour, ja s ním teraz rokujem a ja na to pozerám z hľadiska toho, ako by takýto spor dopadol na konferencii predsedov. A pokiaľ je rozdelenie kompetencií medzi našimi výbormi, Nemyslím, že by sme na konferencii predsedov mali my nejakú veľkú výhodu, že by sme my ťahali za dlhší koniec. Ja si myslím, že by sa mali skupiny spojiť, koordinátori spojiť so svojimi šéfmi skupín. Kapitola 4, keby sme túto pre nás získali, tak som ochotný nechať to rozhodnúť v rýchlenom konaní, ale ak sa to nepodarí, tak neviem, či by bolo rozumné ísť na konferenciu predsedov. Myslím, že by bolo rozumnejšie naozaj vyjednávať s Malcolmom Harborom a z toho aspoň niečo dostaneme a to budeme musieť akceptovať. Tak to vyzerá a ja teda mám tu signály od koordinátorov, áno, my sme hovorili s predsedami, s tajomníkmi, ty hovoria áno, máme dve kapitoly pre výbor Jury. V takom prípade budeme bojovať. Ale ak mi toto koordinátory nepovedia, tak to necháme padnúť a uvidíme, či pán Melko, či pán Harbor nepríde s nejakým priateľským riešením. Skrátka, musíme vychádzať z toho, čo je možné. Toľko k tomuto konfliktu, ale tie signály z vašej strany očakávam čo možno najskôr, aby som vedela, ako mám konať najbližšie dva týždne musia priniesť riešenie o tom, kto čo bude robiť. Dobre, Nikto ďalší sa už, ďalší sa už nehlasil o slovo. Dajna, uzavrieš to? Uh, thank you, chairman. Ďakujem. Bolo by smutné, hoci podporujem vašu analýzu, vašu analýzu reality, keby nám zostala iba kapitola 5, takže poprosím vás, aby ste naďalej rokovali s Malcolmom, Harborom Tiež chcem poprosiť kolegov, eh, keď sa pozrú na tie pozmeňovacie návrhy, aby sa mysleli nad tým, ako by sme mohli vlastne naformulovať prístup tohto výboru. Sobrali to tému po téme, zabudli na minimálnu harmonizáciu, maximálnu harmonizáciu. Článok 4, pokiaľ to nespraví, nespravíte tak, že tento koncept budete aplikovať v každom jednom článku. Podľa mňa to je najlepší postup. Ako tu zaznelo, na konci potom tohto e, všetkého môžeme vyhodiť článok 4, alebo možno, že ho budeme potrebovať. Ale hlavne, aby sme nešli najprv na článok 4, pretože to nám nepomôže riešiť skutočné problémy a tie potrebujeme riešiť e, jeden e, po druhom, ak chceme vôbec dosiahnuť nejaký pokrok pre na prospech európskych spotrebiteľov aj podnikov. A preto súhlasím s tým, aj keď to možno trochu zložité, zabudnime na článok 4 na teraz a vráťme sa k nemu na záver, ak to bude potrebné. Ak tam bude mať byť. Ale prosím, pozrieme sa na každú individuálnu tému postupne a uvidíme, alebo zistíme, si, či môžeme dosiahnuť pokrok, lebo v opačnom prípade sa nám celé asi rozpadne, pravdepodobne. OK, danke. Dobre, ďakujem pekne. Tým pádom v tento bod na programe môžeme uzatvoriť a e, Teraz e, prechádzame ďalej. Dnes ešte musia byť e, koordinátori. Teraz začne neverejná časť našej schôdze. Zajtra o 9. Ehm, môžeme vybaviť to neverejné, takže teraz koordinátori, ak súhlasíte, výborne súhlasíte.